Dobre Dobré popoludne, kolegovia, dámy a páni. Prejdeme k nášmu stretnutiu, k nášmu zasadnutiu. Od 3. popoludní zasadáme 16. júna 2015. Budeme hovoriť o rozvoji trvalo udržateľného priemyslu v Európe. Spravodajcom je pán Mastel. Ste na chodbičke, teraz už prichádzate, takže je to v poriadku. Počas stretnutia ITRE 6. mája ste pripravili pracovný dokument o obsahu tejto správy, takže by sme si mali prediskutovať túto správu. Táto správa je mimoriadne dôležitá, týka sa nášho priemyslu bez základných kovov nedokážeme zlepšiť výkonnosť našho hospodárstva. on uh, of... Tieto základné kovy uh, musíme častokrát dovážať, väčšinou z Číny, takže to nie je ľahká situácia. A kolega Martel je tým najlepším ako spravodajca rudovaný v tejto oblasti. Kolega, poprosím vás, eh, poinformujte nás o tejto veci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ešte predtým, než začneme s rozpravou k návrhu, ktorý predkladám, chcel by som poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí mi poskytli podporu ktorí podporili aj myšlienku tejto významnej správy, takisto Maximovi a Filipovi, takisto môjmu týmu chcem poďakovať za odvedenú prácu. Všetci usilovne pracovali tak, aby táto správa bola kvalitná a aby sme mohli všetku problematiku, ktorá sa tohto týka, zahrnúť do našej správy. Vychádzali sme z jednoduchej myšlienky a kríza to jasne ukázala. Ak sa táto kríza o niečo vôbec zaslúžila, tak je to vznik potreby silného priemyslu v Európe. Musíme vychádzať zo základných kovov. Milióny tón každý rok v Európe. 160 miliónov tón je to skutočne zásadná vec pre európsky priemysel. Je tu aj politika Európskej únie v oblasti emisí skleníkových plynov. V hre sú samozrejme aj pracovné miesta, tisíce pracovných miest, aj strata autonómie, čo sa týka výroby produktov, ktoré sú pre nás zásadnými Myšlienkou tejto správy je, aké opatrenia prijať, aby sme mohli vystúpiť zo začarovaného kruhu a dostali sa do pozitívneho cyklu. Predmetná správa nie je otázkou nášho pohľadu na vec. Chceli sme sa oprieť o miestnych aktérov, hovorili sme s nimi, hovorili sme s odbormi, s miestnymi zastupiteľstvami, s mimovládnymi organizáciami aj s vedením podnikov. Samozrejme aj sme zohľadnili verejné zdravie a snažili sme sa ísť smerom zo spodu až nahor a vychádzali sme z reality v praxi. Všetci upozorňujú na politiku e, oxidu uhličitého. Ak sa to nezmení, budúcnosť tohto priemyslu je ohrozená. O čo nám ide? Všetci, so ktorými sme hovorili, súhlasia s tým, aby všetci aktéry mali rovnaké podmienky. Aby medzinárodný obchod prebiehal férovo, aby všetci mali rovnaké podmienky a Európa, ak chce nejaké povinnosti, ktoré majú vykonávať výrobcovia alebo aktéry v oblasti verejného zdravia, v oblasti životného prostredia. Ak to nepožaduje sa na celosvetovej úrovni, ak to neplatí napríklad pre čínskych výrobcov, a pán Kajder, ktorý je predsedom organizácie Worksteel, sa vyjadril, že ak sa bude pokračovať týmto spôsobom, tak Oceliarstvo v Európe zmizne do 20 rokov. Takže opatrenia na hraniciach to je dôležitý nástroj. Ak sa nám zajtra podarí dospieť k medzinárodnej dohode a všetci budú túto dohodu rešpektovať, jasné, že takýto nástroj by potrebný nebol. A nám by sa podarilo iným spôsobom znížiť oxid uhličitý a chrániť životné prostredie a zároveň mať rovnaké podmienky. O čom inom sme ďalej hovorili? Nevyhnutnosť mať dlhodobé dohody. Mnohé krajiny majú náklady na energie, na elektrickú energiu e, ako dôležitý faktor pri rozhodovaní o investovaní. Podniky sa rozhodujú aj podľa tohoto. Mnohí hovorili aj o tom, že niekde tieto pravidlá sa menia, každý rok sú iné. Nedá sa teda prognozovať situácia do budúcnosti, predvídať, ako sa situácia bude vyvíjať. a niekde dokonca nám hovorili, že ak by takéto niečo bolo predvídateľné, pomohlo by to investíciám. Európska komisia veľmi často, keď ide o nejaký antidumpingový krok, reaguje pomaly, Veľmi často sa medzi tým rozšíria na trhu konkurenčné produkty, je to nekalá konkurencia pre naše podniky a myslím si, že všetci ste si túto správu prečítali. Ďalší aspekt, ktorý je pre nás dôležitý a ktorý treba zmieniť, je to, že príslušné trhy v Terni je spoločnosť, ktorá mala byť odkúpená inou firmou, inou spoločnosťou. Komisia to zamietla, pretože to vyzeralo, že by tá prvá firma získala potom dominantné postavenie, ale to nie je o tom, že vidíme len európsku konkurenciu. Mali by sme vidieť celosvetovú konkurenciu a naozaj je treba si toto uvedomiť. Nechceme, aby európske podniky mali problémy. Hovoril som o tom pri prípade v Ternii Európska komisia nesúhlasila s, to, s týmto odkúpením. Thyssen Group by bola odkúpená v Ternii inou spoločnosťou, pretože by potom nadobudla v Európe e, kupujúca firma dominantné postavenie, lenže celosvetovému trhu dominuje Čína a to Európa prehliada. To sú štyri piliere našej zmluvy, toľko z mojej strany a teraz by som sa obratil na vás poznámky. Nech sa páči, v diskusii s rád vypočujem. Ďakujem veľmi pekne za váš úvod. Ďalší rečník, ďakujem pán predseda za slovo. Ja by som chcel poďakovať kolegovi, hovorí pán Tošenovský, za jeho správu. Myslím si, že je to jedna z takých najviac rezonujúcich správ, ktoré sme tu vo výbore spracovávali. Myslím si, že veľmi presne popisuje táto správa situáciu, kedy ide o dramatický útlom výroby hliníku, ocele, železa. To sú oblasti, o ktorých sa nám môže zdať, že zaťažujú životné prostredie, ale na druhej strane sa dostávame do veľmi nebezpečnej situácie, pretože Rôzne okolnosti spôsobujú, že európske podniky strácajú konkurencieschopnosť a ako to dobre pán kolega Martin opísal, nesú administratívnu záťaž, musia e, rešpektovať isté obmedzenia a konkurencia je taká, ktorá nemusí rešpektovať tieto záležitosti. Správa naozaj je výstrahou, pretože svet bez ocele hliníka a špeciálnych kovov by nemal šancu. A dúfam, že sa nedostaneme za krátky čas do situácie obrovskej závislosti, podobnej, ako riešime teraz pri dovoze ropy, plynu a podobných záležitostí. Myslím si, že veľmi dobre je v tejto správe spracované to, že treba sa zamyslieť nad emisnými povolenkami, a to už spomenuli predrečníci, aký majú dopad, aký majú cieľ, ako fungujú emisné povolenky. Pretože v mnohých prípadoch práve v tejto oblasti prišlo k zastaveniu inovačných cyklov. Mnohé zariadenia sú už na konci životnosti, pri výrobe ocelá hliníka napríklad, a nedieje sa to, čo by sme veľmi chceli pre životné prostredie, že by sa tieto zariadenia modernizovali, že by sa aplikovali nové vedecké poznatky v tejto oblasti, ako inak lepšie vyrábať hliník, ocel a ďalšie kovy s menšou záťažou voči životnému prostrediu. S čím mám trošku problém, z čoho mám trošku obavu, to je e, množstvo administratívnych predpisov. Je to naozaj zvláštne, že opatrenia budú nové platiť na hraniciach. Ja viem, že to má vyvažovať zahraničnú konkurenčnú schopnosť e, výrobcov v členských štátoch EÚ. Na druhej strane, emisné povolenky sú ukážkou toho, kedy sme vstúpili administratívnymi reguláciami do trhu a vieme, že emisné povolenky sú umelo vytvorený trh, stále sa ho snažíme ako si upraviť, aby sme sa nedostali ešte do väčších problémov a preto si myslím, že táto správa je výstražnou. Mám isté výhrady práve k týmto postupom, ktoré teraz budú platiť na hraniciach, ale celkovo tá správa hovorí o zhoršujúcej sa konkurencie schopnosti nášho priemyslu. Ďakujem pekne, veľmi rád budem spolupracovať s kolegom na tejto správe tak, aby to bolo výstrahou pre Európu, aby sa nedostala do vážnejších problémov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme. Mlinar. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí ďalšia rečnička, pani Mlinar. Ďakujem za e, komplexnú prácu na tejto problematike v oblasti základných kovov. Súhlasím so spravodajcom, že hliník a spracovávanie kovov sú naozaj v ťažkých časoch v Európe. Je tento sektor treba reštrukturalizovať, aby bolo možné trvalo udržateľne pracovať v rámci tohto sektora ďalej, aby, tak ako to kolega povedal, by sme boli schopní konkurencie, konkurencie globálnej a zároveň neubližovali životnému prostrediu. Na jednej strane tu máme klimatické zmeny, na druhej e, musíme byť hospodársky úspešní, takže by sa malo stať, aby toto boli hnacie sily inováciou a aby sa nedialo to, že sa jednoducho zatvárajú v továrne. Reforma e, systému ETS je takisto nutná záležitosť, hovorí sa tu o tom, a znižovanie e, konkurencieschopnosti európskych základných trhov na celosvetových trhoch sa odvíja od neferových trhových praktík, ale zároveň aj od iných závažnejších problémov potrebujeme tu rovnaké podmienky pre všetkých, tak ako to pán Martin spomenul. Tento problém veľmi dobre poznáme, ale myslím si, že sa tu neuvádzajú dôležité veci. Problém vysokých energetických nákladov by sa mal vnímať v kontexte energetickej únie. Čiže ceny energie, ktoré si môžu ľudia dovoliť, toto je kľúčom návrhu komisie vytvárame spoločný trh s energetikou, ktorý bude viesť k zlepšeniu priemyslu základných kovov v Európe a to zahrnie aj náklady na energie. V tomto kontexte treba sa snažiť o veľmi ambicioznú energetickú kapitolu vo zmluve TTIP, pretože aj toto bude viesť ku schopnejším cenám energie. Ďalšia oblasť je efektivita výskumu a obežné hospodárstvo, takisto e, investovanie záležitosti týkajúce sa zručnosti, spôsobilosti, vzdelávania, výskumu a vývoja. Záverom si myslím, že to je veľmi dobrý text. Teším sa na spoluprácu v tejto dôležitej záležitosti v sektore základných kovov v Európe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše poznámky. Teraz má slovo pani López Bermeho. Buenas tardes. popoludne. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako prvé by sme chceli poďakovať za túto správu a za odvedenú prácu. ktorá potom viedla k tejto veľmi pertinentnej správe. My súhlasíme s vašimi mnohými návrhmi, takže chcem vám pogratulovať. My súhlasíme nepochybne s tým, že je potrebné podporovať hutnícky oceliarský priemysel v Európe, pretože je to skutočne e, zásadné odvetvie pre fungovanie nášho priemyslu, taktiež sa týka e, dlhodobej výroby, alebo výroby z dlhodobého hľadiska. Ďalej, čo sa týka emisí CO2 a e, penalizácie nekalej hospodárskej súťaže, tak s týmto si myslím, že sa dá súhlasiť. Mala by sa taktiež, e, teda mali sa posilniť príslušné ustanovenia. Takže to je veľmi zásadný prvok. Avšak sú to konkrétne témy, kde by som sa k tomu chcela vyjadriť trochu bližšie. Poprvé, dôležitosť priemyslu, predovšetkým oceliarského priemyslu pre E, európske hospodárstvo za posledných pár rokov. Sa stávajú také prípady, že sa e, v podstate tá, tento, tieto e, firmy stiahujú do určitých klastrov, že sa premiesňujú z miesta na miesto, takže mali by sme si myslím, že preformulovať našu uh, hospodárskú, um, hospodárskú politiku v súvislosti s udržiavaním Eh, konkurencieschopnosti európskych regiónov. Ďalej, čo týka renovácie súčasne už existujúcich eh, zariadení, mali by sme teda ich prispôsobiť novým technológiám, predovšetkým v okrajových oblastiach, kde taktiež je to veľmi dôležitý aspekt. Druhá vec, E, v podstate elektrické e, zariadenie, elektrická energia a jej a náklady na elektrickú energiu. Skutočne sú tam obrovské, veľmi vysoké ceny. Malo by sa, malo by sa umožniť vyrokovanie priemyselných taríf e, z dlhodobého hľadiska a mal by sa vytvoriť trh s elektrickou energiou, ktorý bol priaznivejší pre priemyselné podniky. A, takže tu máme trochu iné stanovisko, než to, ktoré sa objavilo v texte. A rovnako tak sa na to díva moja krajina, Španielsko. Takže tá cena by sa mala priblížiť priemerným nákladom A taktiež by sme mali prijať generačný model, ktorý by umožnil lepšie rozvíjať a využívať lokálne miestne zdroje, napríklad čo sa týka obnoviteľných zdrojov alebo e, uhlia. Myslím si, že toto by znamenalo zníženie cien pre konečných spotrebiteľov a som si istá, že môžeme naďalej spolupracovať a trochu doladiť túto správu, pretože áno, opakujem, je veľmi dobrá a dúfame, že jej záverečná podoba bude vyhovať všetkým. Ďakujem pani Permeho za GUE. Predtým hovorili kolegovia z ECR a z ALDE a teraz bude hovoriť pán Saldini za EPP. Ďakujem, chcem sa ospravedlniť. Skutočne, no, som mali problém a tým pádom som tu nebol na čas na prezentáciu správy, ale ako tenevý spravodajca by som chcel povedať pár dôležitých vecí. Predovšetkým, že ste odvedli veľký kus práce, skutočne ste prispievali veľmi konkrétnymi príspievkami z konkrétnych miest, ktoré teda e, spravodajca aj sám naštívil. Takže Myslím si, že tie problémy tam boli dobre analyzované, boli hlavné kľúčové problémy boli identifikované a teraz musíme hľadať konkrétne riešenia. A tie riešenia musia byť realistické. No a len tak v skratke chcem povedať pár vecí. My čo sa týka ochrany životného prostredia, tak si myslím, že sa nám vodí celkom dobre. Predovšetkým, pokiaľ sa pozrieme na, e, na podniky, ktoré spracovávajú základné kovy alebo e, druhotné e, kovy, alebo potom teda oceliarské podniky, no ale je treba sa určitým prvkom vyhnúť, pretože pokiaľ priemysel je zákonne viazaný v podstate ohľadom na životné prostredie, tak potom e, tam príde k narušeniu hospodárskej súťaže. V podstate potom e, personál musí niesť tieto náklady. Ja si myslím, že európsky priemysel by nemal urobiť krok späť, aby personál v podstate stratil sociálne e, benefity Takže myslím si, že toto samozrejme neznamená, že tie hraničné e, prispôsobenie, že to je jediný spôsob, ako riešiť tú otázku, e, otázku nákladov. Máme tam otázku harmonizácie, nepriamých nákladov. Všetko to musíme vyriešiť. No a môže, niektorí môžu kritizovať systém ETS, ktorý určite nie je dokonalý, ale nemôžeme sa k nemu takto rýchlo obratiť chrbtom bez toho, že by sme sa nepozreli na konkrétne aspekty, že napríklad v Taliansku je dovoz väčšieho objemu než vývoz a v podstate by nám to spôsobilo obrovské problémy, keby sme tam implementovali túto novú formu a chceli sme si zároveň uchovať svoju konkurencieschopnosť. Takže je treba stanoviť konkrétne kritéria. Ďakujem. Pán Tamburáno. Dobre, takže my sme radi, že tá správa kolegu Martána hovorí o konkrétnych aspektoch, hovorí o rôznych aspektoch trhu, ako to funguje. Najprv to máme spoločný trh. Musíme vidieť tie rozdiely medzi členskými státy, ktoré vznikli na základe odlišnej daňovej politiky. A niektoré štáty sú viacej postihnuté hospodárskou krízou, iné menej. A potom tu máme štát, ako trh v rámci tretich krajín, tam máme emisie CO2 a je dôležité, aby pri dovoze emisí dodržiavali rovnaké pravidlá ako európsky výrobcovia. Takže tým súhlasím so spravodajcom, musíme urobiť prvý krok v tomto smere. Ale tu ešte tretí aspekt, ktorý sa často prehliada. Dnes tieto emisie nestoja skoro nič. Máme tu rezervu stability trhu. A celé to je teda veľmi lasná záležitosť. No a to len nestačí. Potrebujeme zaručiť vyrovnanú hospodárskú súťaž. No a hlavným bodom je to, že európsky kovospracujúci priemysel musí dodržiavať aj sociálne, ekologické, pracovné štandardy, ale tie často vôbec nie sú známe. No a e, v podstate tá situácia na hraniciach musí toto zohľadniť Musí to byť stanovené, zakotvené v medzinárodných dohodách. Je tam napríklad, e, ide tam o zdravie v súvislosti s emisiami CO2. No a je tu určitá, určitá riziko, ktorému sa, ktorému sa musíme vyhnúť. Je treba diskutovať, ako to vyzerá s e, priemyselnými odvetvami náročnými na energie. No a rovno musíme tie súčasne platné pravidlá ponechať. Aj napríklad po podpísaní TTIPu musia naďalej zostať platné. No a taktiež správa Martan hovorí, že základné kovy hrajú obrovskú úlohu, pretože sú dôležité aj napríklad pri výrobe obnoviteľnej energie alebo energie z obnoviteľných zdrojov. A preto by sme ich mali podporovať tieto kovy sú v podstate rozhodujúce pri e, vyvíjaní nových technológií. A štúdie taktiež potvrdili, že EÚ musí e, dovážať 80 e, týchto kovov. V podstate to je dôležité napríklad pre výrobcov elektronických prístrojov. Takže Mali by sme sa e, snažiť toto zmeniť, napríklad recyklácia to dôležité, dôležitá, jednoducho, aby tieto kovy nekončili na skládkach, aby sme neboli závislí od dovozu. A aby sme neboli závislí od dovozu energie, tak musíme taktiež vyvíjať technológie na vlastnom území. A myslím si, že by sa to mohlo ešte zhoršiť, aby sme nedopadli ako s ruským plynom. Ďakujem. Kolega za FDD, e potom bol kolega Tamburáno. A teraz budem hovoriť s ďalšími kolegami. Najprv bude hovoriť Adam Derek, prosím. Ďakujem pekne. Ja chcem na začiatku protestovať proti samotnému e, názvu e, základné kovy, pretože to nie je veľmi nešťastné tvrdenie. Mnohé z toho sa týka úsachtých kovov alebo polúsachtých kovov. A myslím si, že toto zjednodušenie tu e, nepomáha. Ide predovšetkým o kovy, ktoré sa používajú ako e, stavebné hmoty. A to je hlavné. A nie napríklad na bižutérie. To je hlavný cieľ asi tejto správy. A oceľ si už e, uhlíková alebo usachtila je eh, hlavný materiál, ktorého závisí fungovanie mnoho iných eh, odvetví eh, strojárstva automobilového a ďalších. A ak sa e, budeme e, ochudobňovať a túto výrobcu, výrobu v Európe, tak to bude určite mať nevhodný vplyv na tieto odvetvia, pretože potom tieto odvetvia sa tiež budú presúvať do tretich štátov. Ale to je len e, jeden príklad z týchto energeticky náročných odvetví. Ocelárstvo a metalurgia je energeticky náročný priemysel aj z lievarenstvo ale môže do toho zapojiť aj ďalšie odvetvia, ktoré e, vytvárajú stavebné materiály. Napríklad e, vo výrobe cementu sa e, tiež toto odvetvie je takto postihnuté v Európe. A tak podobne. Ak chceme, aby v Európe bolo ďalšie odborovanie priemyslu, ak máme na mysli reindustrializáciu, tak nemôžeme Eh, púšťať von eh, z Európy eh, to, od čoho závisí výroba, pretože nebudeme kopať oceľ v Číne a nebudeme kopať cement v Turecku a v blízkom výpovede a chemické polotovary nebudeme kopovať na západnom pobreží USA. Pretože nakoniec to by vedlo k našej závislosti. Ak budeme závislí od nákupu strategických surovín, tak zároveň budeme aj politicky závislí od e, nejakého štátu vo svete. Súhlasím s pánom Martánom, ktorý vychádza z predpokladu, že e, e, zvýšenie cien emisných kvót hrozí konkurenčným šokom. To je možné a tiež aj presiedľovaním výroby mimo Európy. Zajímavé a vhodné na posúdenie je tiež návrhu prispôsobenia cien dovážených surovín na hranici EÚ tak, aby zahrňali oni náklady na CO2. Ale ako to robiť, to bude veľmi ťažké a komplikované. To je práve prvok diskusie v Paríži na tejto konferencii, ktorá sa týka klimatickej ochrany a tiež tu ma pre, prekvapil svoj odvahu pán Martin, že povedal, že už niektoré štáty v Európskej únii spôsobujú e, nerovnosť e, konkurencie členských štátov, pretože používajú tzv. náhrady alebo kompenzáciu. To je tiež veľmi dôležité. Všeobecne povedať, e, je to veľmi hodnotná správa. Gratulujem pánovi Martinovi len škoda, že to nemá legislatívny vplyv. Len je to správ z iniciatívy. Ďakujem teraz, pán Danika. Mulțumesc, domnule președinte. E, pentru Takže pre mňa táto správa pána Martána, keby som to tak mal porovnať, je v podstate porovnateľná s tým, keď Najprv lekár musí stanoviť diagnózu, potom musí rozhodnúť, akú liečbu bude e, alebo vyberie pre pacienta, aké to bude mať dôsledky. No a touto správou si myslím, sa ukázalo, že pán Martin veľmi dobre pracoval. No a ukazuje sa, že sme obeťami určitých rozhodnutí Európskej komisie, ale aj parlamentu. Poprvé je iste dôležité, aby ten odhad dopadov nebol príliš vágny. Musíme si aj rozmyslieť, aký dopad to bude mať, keď sa obmedzia emisie CO2, či to nebude obnášať pri vysoké náklady v súvislosti teraz s hotovými prí, e, produktami týchto jednotlivých priemyselných odvetví. Takže určite si myslím, to povedia k zniženiu konkurencie schopnosti e, týchto podnikov. Možno niekoho poteší, keď zavrieme niektoré továrne, pretože možno tam potom bude čistejšie ovzdušie. No a iní sú pragmatické a povedia, Dobre, ale predsa niekto musí spracovávať tú ocel a hliník a keď sa to nebude robiť v Európe, tak sa to potom bude robiť inde a takže to bude mať rovnaký dopad na životné prostredie. No a myslím si, že niektoré konkrétne krajiny sú zodpovedné za veľmi vysoký objem emisí CO2. Takže si myslím, že táto politika eh, naša nie je úplne koherentná. No ale tak je to často v prípade komisie. Oni často nemajú jasné stanovisko a povedia si, no možno máme šťastie a podarí sa to, ale možno sa to ani nepodarí a nevidie to. Takže je treba si uvedomiť, že oceliarský priemysel v EÚ bol vždy veľmi dôležitým priemyselným odvetvím a nie je žiadna náhoda, že ocel a hliník sú aj zo strategického hľadiska veľmi dôležitými surovinami a budú vždy potrebné. Nemôžeme ich predsa mm, všetky dovážať. Je to samozrejme tak, že pokiaľ nebudeme konkurencieschopní, tak ich budeme musieť dovážať. No a možno by niekto si mohol povedať, že na tento priemysel musíme úplne rezignovať, ale to by pre nás znamenalo obrovské náklady. Takže pokiaľ chceme konkurencieschopný priemysel, tak nemôžeme zavádzať stále ďalšie a ďalšie dane a vyššie dane na základe alebo s odôvodnením, že chceme chrániť životné prostredie. Zatiaľ, čo tí, čo sú mimo Európy, produkujú aj tak a z ich továrni stúpa čierny dym, ktorý aj tak zamoruje životné prostredie. Takže preto je našou úlohou v rámci výboru ITRE sa za toto zasadiť. Je treba teda pracovať na tých dôležitých spisoch a musíme dbať na to, aby sme sa zapojili do celého toho procesu, aby to nerobil len výbor Envy. Pretože potom, keď to dieťa už e, spadlo do studne, tak už je neskôr lutovať. Takže my sme tu zodpovední za priemysel a za všetko, čo s ním súvisí, takže by sme mali spolu rozhodovať aj my. Ďakujem. Takže liberalizácia nie je dobrý spôsob, pretože každý hovorí 20 sekúnd navyše a potom sa to natiahne. Takže prosím, pridržiavajte sa prideleného času. Pani Rosadza Marto, môžete hovoriť. 3 minúty, prosím. Prepašte, že začínam obmedzovať akurát vami. Ďakujem. Takže chcem navrhnúť dve veci, na by ste sa mali zamyslieť. Predovšetkým by som chcela zdôrazniť, že tu niečo chýba. A to síce životné prostredie. Hovorím, hovorím tu len o CO2, ale aj o inom, iných spôsoboch znečisťovania životného prostredia. Existujú európske smernice namerané proti znečisťovaniu a ocelárske podniky v Európe sa musia teda pridržiavať príslušných ustanovení. Vieme, že takéto zariadenia samozrejme majú veľký vplyv na zdravie svojich zamestnancov, ale aj ľudí, ktorí tam nedaleko nich bývajú. A ďalej tu máme vplyv na polnohospodárstvo, na rybársky sektor a tak ďalej. Takže všetko toto je treba zohľadniť. A my tu nehovoríme o nejakých radikálnych riešeniach, hovoríme tu o zastaralých, aj hospodársky zastaralých e, zariadeniach a továrniach, ktoré v podstate sa udržiavajú pri živote len za pomoci štátnych dotácií. No mňa by zaujímalo, či tento Európsky parlament skutočne by chcel zmeniť tento model, či máme tu odvahu, či sa nebudeme sústreďovať len na rast, rast výroby a samozrejme to vedie aj k väčšiemu spotrebovaniu eh, prírodných zdrojov. Takže je treba sa na to pozrieť trochu z iného úhla. Musíme to celé decentralizovať, nie len centralizovať a zdaňovať. Tu Ide aj o veterné elektrárne a podobné. Na to by sme mali teraz staviť. A prečo? Potrebujeme myslieť na nové inovatívne spôsoby výroby energie. Na obehové hospodárstvo. A musíme byť ambiciozní, odvážni v tomto období prechodu Chceme už ukončiť túto druhú premyselnú revolúciu. Chceme začať tretiu. Ďakujem. Ďakujeme. Áno. Skvelé, časovo, ale aj obsahovo. Pani Del Castillo. I am, uh, you know, so many, too many things now. Mám tu príliš veľa vecí, budem hovoriť po španielsky. Chcem sa poďakovať Eduardovi Martinovi opäť za návrh, ktorý predložil a mali sme už možnosť eh, diskutovať eh, o tom a páči sa mi veľmi, aké to je jasné, aké je to e, vecné a e, že ne stráca čas vo svojich úvahách a to je podľa mňa e, zaujímavé, ale ďalej k um, kúkoreniu veci. Mám len pár vecí, o ktorých chcem hovoriť. Jedna je e, otázka e, prispôsobenia e, cien na hranici. Neviem, či už o tom hovorili predchádzajúci rečníci, lebo som prišiel neskôr. Sú to um, dva rôzne problémy. Um, som tak, ako to chápu experti. Um, poprvé k možnosti um, upraviť ceny o nepriame emisie na hraniciach, ktoré má svoje obmedzenie, pretože z administratívneho hľadiska je e, dosť ťažké určiť náklady na CO2 e, v účte za elektrínu pri dovoze e, tovaru a pretože musíme zohľadňovať potrebu nielen štruktúru v štáte pôdu, ale aj mechanizmus pre určenie cien a ešte ďalšie problémy sú tam tiež a oveľa ľahšie by e, bolo robiť e, to e, priamo a malo by to väčší zmysel a mohlo by to fungovať, keď sa budú harmonizovať náklady a ďalej. Je to jeden aspekt, ktorý, na ktorom trvá otvársky priemysel a to je téma, ktorá sa týka e, z krátkodobých zmluv e, zazmluvnenie elektriky na e, dlhú dobu s harmonizovanými kritériami v EÚ je takmer z kľúč, jeden z kľúčových bodov pre odvetve, ako napríklad hlinikárstvo a oceliarstvo. A toto je veľmi dôležitá vec a chcem trvať na tom, že aký je rozdiel pri eh, cenovej kompenzácii na hraniciach medzi priamými a nepriamými nákladmi a ako eh, je eh, možné to robiť jedným či druhým spôsobom. Um, ko- Ďakujem pekne. Kolegyňa Del Castillo. A teraz chceme požiadať o pripomienky. pani Mattia Pellegrini, vedúca útvaru prerast k tej istej téme, nech sa páči. Ja nie som pani, ja som pán, lebo Matia v Taliansku je mužské meno. Takže sa ospravedlňujem. Teraz vidím, že ste pán. Nie je to problém, budem hovoriť krátko, takže prvom rade sa chcem poďakovať eh, spravodajcovi za predbežnú správu a mali sme už možnosť diskutovať o prvom návrhu, keď som tu bol predtým eh, vo výbore ITRE a myslím si, že tá výzva, ktorú identifikovalo viacero poslancov, tak o tom eh, vieme v komisii o tejto výzve a o tom, že my silne závisíme od priemyslu základníkov v tretich štátoch a niektorí z vás ste hovorili o otázke kľúčových e, kritických e, surovín. Niektorí hovorili o e, prvkoch vlastných zemín a tiež v oblasti surovín. E, toto môže nastať aj v oblasti e, kovov a základníkov a v posledných rokoch sme e, prišli o prvú výrobu e, do značnej miery, aj hliníka, aj ďalších a preto potrebujeme e, súlad politike, teda musíme také politiky, ktoré budú sa obrať rovnakým smerom a ako ste povedali, musíme kombinovať na jednej strane boj e, proti e, klimatických e, zmenách a tiež musíme zachovať e, toto odvetvie ako konkurencieschopné v Európe Samozrejme, potrebujeme aj výrobu e, primárnych aj sekundárnych e, surovín. Bolo tu posledné vystúpenie, kde sme hovorili, že musíme myslieť e, na kruhovú ekonomiku. Samozrejme, komisia do konca tohto roku navrhne nový balík o kruhovej ekonomike, ale kruhová ekonomika sama sebe nemôže byť riešením pre zákonné kovy. Ja chcem vám ešte upozorniť na Eh, údaj, že celý recyklačný priemysel medí v Európe eh, neuspokojený 30 eh, dobytu po medi, aj keby sme všetko recyklovali. Preto je jasné, že potrebujeme aj primárnu výrobu kovov, aj recykláciu kovov. A tiež si myslím, že dôležité, že táto správa uznáva z tie výzvy, e, ktoré e, spôsobujú rôzne ceny energie v Európe pre tieto odvetvia, ako aj skutočnosť, že v Európe máme situáciu, v ktorej je veľmi e, ťažké uzatvárať dlhodobé zmluvy. A ako povedal jeden poslanec, myslím, že Energetická únia bude slúžiť ako odpoveď na túto výzvu vysokých cien energie. Teda Opäť chcem sa poďakovať spravodajcovi pani Martinovi a zohľadníme aj to, čo povedal o e, reforme obchodovania s povolenkami emisí a to zapracujeme do toho posudzovania, ktoré robí komisia v tejto správe. Matia Pellegrini, Head of Unit. Ďakujem, pán Matia Pellegrini, e, vedúci otvaru DG Rast, novo zorganizované generálne riaditeľstvo pre Rast. A ďakujem a teraz sa vrátime k spravodajcovi. Bolo tu veľa pozitívnych slov. Čo si o tom myslíte, kolega Martin? Oui, c'est vrai. Merci, Monsieur le Président, et, et merci à, à, à tous mes collègues. A ja sa chcem poďakovať eh, kolegom, ktorí vystúpili. A samozrejme, nie je možné teraz odpovedať na všetky otázky teraz to začína, budem mať pozrieť návrhy, budem mať e, stretnutia s tenevými spravodajcami. Pokúsime sa samozrejme zohľadniť e, tie pripomienky, ktoré tu zazneli. A dnes môže nás zúriť rôznym predsudkom. Svetová výroba základných kovov neustále rastie a neustále rastie na svetovej úrovni a európska produkcia žiaľ neustále klesá. To nehovorím, že tu bude mať 300 miliónov tón a že sa dostaneme opäť na takéto úrovne, ale ide o to, aby sme zachovali, e, čo v tejto chvíli existuje. Máme na výber, buď necháme, aby sa tá výroba presunula inde na kontinente, kde nezohľadňujú životné prostredie ani aspekty zdravotnej, sociálne prvky, alebo si zachováme naše stanovisko, pretože napriek tomu všetkému sme i s e, tietalon a máme istú pozíciu a ja rozumiem, že to bol ten e, naozaj dramatický prípad a Určite nie je môjim cieľom, ani nie je to tak v tej správe, že by sme si mali vybrať medzi výrobou a zdravím. Áno, my chceme vyrábať čisto a rešpektovať aj zdravie, aj životné prostredie a ak nejaký podnik to nerespektuje, tak musia byť na ňu uvalené sankcie. Ale ináč teraz e, tie opatrenia na hraniciach. To, čo povedali miestni aktéry, tam majú najväčšie obavy z toho, pokiaľ ide o investície. A tu vám uvedem konkrétny príklad, aby ste si robili predstavu o tom, čo si myslí priemysel. My sme boli v Düsseldorfe v Nemecku a tam sme diskutovali so šéfom e, skupiny Thyssen a hovoril, že má tam investičný projekt vo výške 500 miliónov eur na rekonstrukciu vysokých pecí, ale ja radšej tieto peniaze budem investovať inde, pretože tam nebudem mať žiadne ďalšie povinnosti a náklady, ktoré by sme museli zohľadniť. A keď mu povieme, že keď tie opatrenia na hraniciach by vás zostali do rovnej situácie s čínskymi konkurentmi, tak potom povedal šéf ThyssenKrupp, tak dobre, tak potom tých 150 miliónov eur samozrejme radšej budem investovať v Európe. Takže tu je ten problém. Pozrieme sa na čísla. Dnes, aj keď sme naďalej e, tí najkvalitnejší, tak v Európe je väčšie znečistenie, ako bolo pred rokmi. Prečo? Pretože dnes, čo sa týka investícií, tie tu nie sú. Nie sú to preto, že politika obchodovania s emisnými povolenkami je príliš neistá, takže tie opatrenia na hraniciach, e, ktoré by platili konkurente na hraniciach, by išli do vreca k podnikateľov a my by sme tieto peniaze mali naozaj kontrolovať tak, aby potom smerovali do investícií a nevyplácali sa akcionárom. A nepochybne to pomohlo aj planete, pretože by bolo menej znečistenia a menej ďalších nevýhod. Teda tu by sme vyslali jasný signál našemu priemyslu, povedali by sme áno, naša politika vám pomôže nájsť nové zdroje financovania a tým mimo európskym výrobcom by sme poslali signál, že musia rešpektovať naše pravidlá a keď nie, tak to bude pre nich drahé, aby k nám dovážali. Hospodárska súťaž je dnes celosvetová a to musíme zohľadňovať, ináč budeme naivní. Priemysel hovorí, že náklady na energiu samozrejme hrajú úlohu, ale závaznejšie pre nich je, že tu nie je viditeľnosť a zamestnávateľ potrebuje viditeľnosť. Nie je možné, aby mal zmluvu na elektrinu na jeden rok dopredu s istými nákladmi on to potrebuje dlhodobo vedieť dopredu, aby mohol investovať. Tým sa potom zaistia investície. Potrebuje mať predvydateľnosť, musia vidieť viditeľnosť toho, čo príde. Teda tak, jak to my vnímame, to vnímajú ostatní, na tom sa zhodneme na tieto 4 piliere, ktoré chceme tu zriadiť to podporujú samotní lokálni hráči, odbory, mimovládne organizácie, aj samozrejme samotné podniky a firmy. Tu treba vyslať tieto signály a to je dôležité pre pracovné miesta, stovky tisícov pracovných miest a je to dôležité pre zdravie. To by sa dalo všetko zladiť a mohol by to byť e, dobrý začiatok all your answers, all your remarks. Ďakujem pekne za všetky vaše poznámky, odpovede, za úvodn, úvodné expoze, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 3. júla 2015 o 12. na poludne 3. júla. A zvažovanie pozmeňujúcich návrhov asi 3. septembra o dva mesiace. Neskôr až po prázdninách. Takže. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, ďakujem spravodajcovi, všetkým vám, kolegom, aj zástupcom Európskej komisie. Ďakujem za diskusiu. Prechádzame k bodu číslo 12. Agentúra pre spoluprácu s energetickými regulátormi.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 výmena názorov s Albertom Potočníkom, riaditeľom ACERu. Ste slovinec? Talian. Slovinsko a Taliansko sú blízko. Máme aj komisára s takýmto istým nemom, menom. Ďakujem. A pán Lord? Mog? predseda rady ACERu pre regulátorov. Je tu agentúra pre spoluprácu regulátorov a máme tu predsedov oboch regulátorov. Diskusia je na dôležitú tému. Predbežný program tejto agentúry na rok 2016 a očakávame rozpravu na túto tému. Máme tu agentúru na najvyššej úrovni zastúpenú, riaditeľskej úrovni, máme tu zástupcov a program, pracovný program alebo návrh programu na rok 2016 treba predložiť obom regulátorom Európskemu parlamentu a komisii do 3. júna, to znamená do dvoch týždňov, takže nemáme až toľko času, takže táto rozprava má zásadnú dôležitosť. Dovolte mi pripomenúť, kolegovia vo výbore ITRE, pretože naši hostia sú vítaní v Európskom parlamente. Dovolte mi to ešte raz povedať. Pre našich hostí je jasné, že nedávne rozpravy, ktoré sa týkajú nedostatok ľudských zdrojov v ACERI, majú veľký dopad. Hovorili sme o ústnych otázkach na ACER, na junovej plenárke a ako predseda výboru ITRE som poslal list pánu komisárovi Ševčovičovi aj pani komisárke Kani, pani, panu komisárovi Kaniete na tú istú tému je nedostatok peňazí a agentúry mm, to tým trpia. Ľudia, ktorí musia pracovať na takýchto postoch, e, možno aj je to problém u regulátorov, musia byť zabezpečení. Očakáva sa, že v rozpočte na 2016, ktorý bol publikovaný na konci mája, už sa trošku zvýšia prostriedky pre rozpočet ACER, ale iba mierne. Ale zdá sa, že to je nedostatočné zvýšenie na to, aby sa plnil mandát agentúry ACER. Pán predseda, pán riaditeľ, myslím, že monitorovanie energetických trhov je zásadne dôležité pre náš vnútrounijný trh s energiami, aj pre trh so zemným plynom, aj pre trh s elektrickou energiou. Asi to v našej diskusii budeme oddelenie riešiť, ale sú to podobné problémy a myslím si, že môžeme povedať, že sme ďaleko od toho, že by sme mali zabezpečené dodávky energii, že by sme finančne mali pod kontrolou dodávky, ceny. Ale je našou úlohou predtým, než začne v praxi fungovať TTIP, to, toto všetko dať do poriadku. Poprosím vás o úvodné expoze, o vaše prezentácie. Najprv pán riaditeľ vy, riaditeľ agentúry ACER a Rada riaditeľov takisto očakáva od vás, aby ste sa zaoberali takýmito dôležitými záležitostiami a potom Lord Mog dostane slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za príležitosť sa vám prihovoriť. Ďakujem za podporu ktorá bola prejavená agentúre ACER počas všetkých rok, tých rokov, kedy agentúra začala fungovať. Pamätám sa, že v roku 2010, keď som sem poprvý raz prišiel, sme už toto riešili. Očakávam, rovnako ako vy, e, veľa od toho, že vám teraz odprezentujeme náš pracovný program a na konci mesiaca Rada regulátorov a predloží Európskej komisii, Európskemu parlamentu. Text a potom rada regulátorov hm, dúfame schváli tento program. Lord Mog je dnes tiež s nami. Sme veľmi radi, keď sa dostaneme k nejakému nejakej spätnej väzbe, k reakciám z vašej strany, ktoré by sme mohli ešte zapracovať do textu a prípadne rada regulátorov do ich textu pred schválením. Takisto komisár bude požiadaný o stanovisko v tomto procese. Čo sa týka e, súčasného roka, budeme mať viacročný výhľad, ktorý dá istú perspektívu našej práci, dlhodobo pokrie to, čo agentúra robí. Ja si myslím, že program na budúci rok, ktorý pošleme neskôr Európskemu parlamentu, neskôr stále v tomto mesiaci, ale bude takisto viacročný výhľad, ktorý sa bude podobať tomu z minulého roka, pretože viac menej stále pracujeme na tých istých témach, procesoch a metách. Výzva, ktorá stojí pred nami, ako už predseda indikoval, je zvládnuť náš mandát s limitovanými zdrojmi, ktoré nám pridelili a program, ktorý mám predložiť do konca mesiaca, bude vychádzať z odhadu výdavkov, ktorý administratívna rada s podporou Rady regulátorov urobila v marci, kedy sa predpokladalo, že budeme mať vyšší rozpočet, než sú prostriedky, ktoré agentúra má momentárne, momentálne k dispozícii. To znamená, že agentúra musí transparentnosť a e, férovosť trhov s energiami zaručovať a dohliadať na ne. To je náš mandát. Naša práca súvisí so stratégiou energetickej únie, ako to komisia ohlásila. Sú tu rôzne dimenzie a implikácie pre našu prácu. Dve sú mimoriadne blízko k našej práci integrovania interného unijného trhu s energiou a potom zabezpečenie toho, aby bolo dosť energie. S tým súvisia zaťažové testy, stres testy, ktorá vykonala, ktoré vykonala komisia minulý rok. Spolupráca si myslí, že by sa ciele dosah, dosiahli spoluprácou členských štátov EÚ a trhovou integráciou. Bol to prípad aj tohto roka, ako som povedal, je tu istá kontinuita v práci, ktorú robíme. Prvý tým je tým, ktorý sa venuje kompletizovaniu trhov s energiami. Malo to byť ukončené koncom minulého roka. A potom musel tento trh, mal, mal začať náležite fungovať, všetko sa malo začať realizovať v praxi a tieto balíky mali byť transponované do národných legislatív a takisto sieť monitorovania a usmernenia boli súčasťou celého tohto procesu. Druhou témou je integrita a transparentnosť trhu s energiami Remit, ktorý bol, tento text vstúpil do platnosti koncom roka a na to nadvezovali e, vykonávacie vyhlášky na začiatku tohto roka Implementing Acts a ďalej tu máme monitorovací rámec. Monitorovací rámec začne oktobrom tohto roka, čiže REMIT, nástroj REMIT ako keby ožil a začneme sa zapájať do monitorovania trhu, integrity trhu s energiami prostredníctvom informácií, ktoré budeme dostávať. Ďalšia téma je výzva pre infraštruktúru. Tu spolupracujeme s tre, alebo súvisí to s mandátom v rámci tretieho energetického balíčka. Súvisí to so sieťami v Európe. Máme tu 10-ročné plány vývoja týchto sietí, ale takisto máme dočinenia s výborom, s výberom, prepačte, konkrétnych záležitostí a s prideľovaním prostriedkov na cezhraničné projekty tam, kde sa národní regulátory nemôžu dohodnúť, kto pokrie pohraničné oblasti a Záverečná téma, ktorou sa zaoberáme, je pokus vysporiadovať sa s normami, ktoré súvisia s e, iniciatívou Európa do roku 2020 a výzvami, ktoré tento sektor, e, ktorým bude čeliť v najbližšej budúcnosti, ako na to budú reagovať le- regulátory. Teraz by som prešiel e, jednotlivými témami. 2014, interný trh s energiami. Vidíme, že tu máme elektrinu a plyn. Predpokladáme, že sa príjmú usmernenia a takisto kodovanie siete pod skratkou NC. Sú tu harmonizované tarifné štruktúry, v elektrine, to sme práve dokončili v zemnom plyne. Čo sa týka plynu, pracujeme na treťom pozmenujúcom návrhu k, k, treťom, k tretej správe v oblasti postupnej zvyšovania kapacity alebo postupnej kapacity. Tu vidno, ako napredujeme v teréne. Som veľmi rád, že vám môžem ukázať tento diapozitív, pretože je tu zobrazený na status quo na jednotlivých trhoch s energiami. Už teraz vidíme, že veľká časť Európskej únie je zahrnutá do vnútroúnijného jednotného trhu, kde sa energetické toky a ceny energií e, príjmajú vedno od Gibraltáru až po sever Európy. To tak funguje. Stredo, stredná a východná Európa je tiež prepojená, tiež používa túto platformu vnútro unijného trhu, ale ešte stále sú tieto krajiny oddelené. Čo sa týka mm, zemného plynu, napredovali sme s touto platformou, takisto prideľovanie kapacít postupuje dopredu, máme tu veľké projekty, aj dva e, ďalšie pilotné projekty, takže napredovanie vidíme aj priamo v praxi a dúfame, že sa tieto hmatateľné výsledky dostanú čoskoro aj k spotrebiteľom. Druhá téma sa týka nástroja REMIT. Už o menej ako 4 mesiace sa má uplatniť v praxi, je to konkrétne 7. októbra. V tento deň účastníci trhu budú musieť začať e, písať správy o všetkých transakciách v Európe, či tu, tu ide o finančné produkty alebo bežné produkty ktoré sú buď obchodované na obchodných miestach alebo inde. Očakávame teda veľa správ, veľa nahlasovaní po 7. oktobri. Už sme odprezentovali niekoľkokrát dôležitosť eh, nástroja REMIT. Ešte by som vám teda priniesol posledné štatistiky, ktoré hovoria o našich aktivitách, odkedy REMIT vstúpil do platnosti, pretože monitor podporujúci rámec sa rozbehne až v oktobri. Už aj teraz sa nahlasuje. Už 67 prípadov bolo nahlasených do agentúry, z ktorých 27 bolo uzavretých a 4, vyše 40 ďalších ešte stále otvorených. Z tých, čo boli uzavreté, v šiestich prípadoch sa zistila porušenie povinností podľa REMIT, Nechcem to prirovnávať k, e, k akému percentu obchodovania sa to vzťahuje alebo k nejakému konkrétnemu projektu, len je to indikácia, že transparentnosť a integrita v Európe sú mimoriadne dôležité pre trhy s energiami. Veľa práce sa vložilo do spolupráce medzi agentúrou a regulátormi, aby bol remit dielanou zodpovednosťou, aby šlo o náležitú implementáciu. Otvorili sme portál REMIT v rámci agentúry ACER. To by mal byť jediný zastrešujúci e, bod informačný. Budeme budovať ďalšie kapacity na úrovni agentúry a na úrovni, na úrovni regulátorov prostredníctvom školení. Takže si myslím, že toto je veľká vlna úsilia aj na národnej, aj na európskej úrovni. V ostatných e, oblastiach práce agentúry treba spomenúť rozpočet. Máme tu výdavky, ktoré vyčíslila hm, administratívna rada 20 miliónov na budúci rok. A to zahrňa samozrejme aj to, že bude 44 ľudí pracovať pre agentúru a budú dostávať plat a ďalší zase budú kontrahenti. Čo sa týka odhadov, ktoré komisia pred niekoľkými týždňami oznámila, agentúra mala dostať ešte 10 pracovných miest s rozpočtom 15,5 miliardy. Boli by sme vďační komisii, pretože sa pohybujeme v tom správnom smere a zdá sa, že komisia uznáva, že zdroje, ktoré má teraz agentúra k dispozícii, nie sú dostatočné na vykonanie úlohy, ktorá jej bola, ktorou bola poverená. Ešte stále sme ďaleko od toho však, čo považujeme za adekvátne zdroje, ktoré by agentúra mala mať, vychádzajú z našich analýz a porovnávacích parametrov e, s inými podobnými inštitúciami, sa zdá, že ešte potrebujem viac zdrojov. Sme veľmi radi za správu, za texty, ktoré vznikli v tejto súvislosti a nebudem viac si uzurpovať váš čas. Slovo dostane ďalší rečník. Ja by som chcel poďakovať aj predsedovi výboru, aj e, všetkým vám za prítomnosť. Chcel by som iba na jedinom diapozitíve ukázať, že podľa nás e, tu existuje zmena, rôzne technické zmeny v remite navodili ďalšie zmeny. Takže sa pozrieme na tento diapozitív. V zásade ide o to, že súčasná dohoda hovorí o špeciálnom spôsobe obchodovania a o remite, keď sa to časovo posúdi, trvá to len 3 minúty, takže je to naozaj maličká časť, ale pre regulátorov a en- odborníkov energetiky energetike je to životne dôležité, pretože energetické firmy takto používajú hedge e, pre budúcnosť vo finančných službách. Orgán, ktorý dáva návrh komisie, navrhuje zmenu v remite a tá zmena ide o rozšírenie v definícii finančných nástrojov, umožňujúc výnimky a to by z remitu vyňalo mnohé, energetické, mnohé transakcie energetických firiem, čo by malo byť závažný dopad, pretože by to pridávalo kauzy regulátorom, aby sa to odklonilo od trhu. Ďalej by tu boli zainteresované transakcie firiem a myslím si, že máme mimoriadne dobré kontakty s komisárom Lordom Hillom a generálnym riaditeľom a som optimistický, že komisia nájde spôsob, ako sa vyhnúť týmto dopadom, týmto dôsledkom. Pretože máme také dobré vzťahy s parlamentom a s výborom ITRE e, špeciálne, rád by som vás oboznámil s faktom, že takéto niečo určite bude potenciálne zničujúce pri návrhu e, ktoré sa dá porovnať s MIFIDom. Nezačne sa to skôr ako v decembri 2017, ale rozhodnutia sa už robia teraz v tomto roku. Do niekoľkých mesiacoch cov padnú a možno sa k vám vrátime ešte raz. Poprosíme vám, vás o pomoc v tejto veci. Ide tu o nebezpečenstvo pre likviditu. Ďakujeme pekne za vaše poznámky. Pán predseda a pán Lord Mog. A teraz prejdeme k jednotlivým poslancom a poslankyniam. Niektorí z vás eh, vytvorili kontaktnú skupinu s ACERom, do ktorej patrí napríklad pani Werner alebo pán Silikiotis. Možno by ste sa chceli k tomu vyjadriť. Ponúkam vám priestor na diskusiu. About that. Takže čo si myslíte? Takže prosím, môžete. Pani Kala začne. Ďakujem. Mám len dve otázky. Hovorili ste o tom, že váš rozpočet je nedostačujúci. Ale aby sme mali nejaké ďalšie nástroje alebo kompetencie, ktoré vám možno chýbajú, aby ste mali dohľad nad trhom, energetickým trhom, takže povedzte niečo bližšie k tomuto. Druhá otázka. Nakoľko a ako je ACR zapojený do vytvárania a navrhovania e, trhu s elektrickou energiou? Ďakujem. Pani Virkunen. Ďakujem za slovo. Mám podobnú otázku ako kolegyňa Kalas. Tiež sa chcem opýtať, pokiaľ by sme chceli mať jeden, jeden silnejší regulačný orgán, miesto 28 rôznych regulačných orgánov, tak bola to skôr otázka peňazí alebo legislatívy. Čo by sme mohli urobiť my ako Európsky parlament, aby sme vám pomohli, aby sme pomohli lepšej regulácii v Európe, aby sme mali taký silnejší, taký silnejší jeden regulačný orgán v Európe. Kolega Sirkiotis. Ďakujem. Takže, no je otázka, je nasledujúca. Týka sa, je to teda opak tej otázky, ktorá tu teraz zaznela. bude potrebné vytvoriť jednotný energetický trh. A všetci musíme vedieť, ako vaša organizácia CER, ako môže prelomiť izoláciu krajín, ktoré sú vzdialené od tých veľkých energetických sietí. My, sa, my Máme jednotný trh v Európe, ale netreba zabúdať, že sú celé e, regióny a krajiny, ktoré sú v podstate odrezané, izolované od týchto veľkých elektrických e, energetických sietí. No a mne sa tak zdá, že by bolo vhodné dať určitú úlohu organizáciám, ktoré fungujú na národnej úrovni. No a tiež ma zaujímalo, ako môžeme rozvinúť a zlepšiť spoluprácu s príslušnými orgánmi vo všetkých štátoch. Predovšetkým teraz sa to týka tých odrezaných štátov. Ako môžeme zaručiť e, energetickú bezpečnosť? To je našim cieľom mať e, energetickú nezávislosť. Tu musíme zaručiť tak, aby sme mohli splniť naše e, potreby. Takže ako by nám ACR s týmto mohol pomôcť? Ako by ste mohli pomôcť e, podporiť spoluprácu s národnými regulačnými orgánmi? Ďakujem, hovoríte správne, že personál zdroje od októbra u vás nielen, že budú tesné, ale že nebudú môcť splniť všetky úlohy, ktoré im náležia. No a čo sa týka národných e, regulačných orgánov, tak vedete možno s nimi nejaké rozhovory, že by ste mohli prevziať personál týchto národných regulačných orgánov, že by prišli k vám do ACERu, to by bola jedna možnosť. A táto možnosť by potom zaručila, že budete môcť vykonávať v podstate vaše aktivity. Ďakujem. Prepašte, ja som tu nebol včas na prezentáciu, ale mám otázku. Chcem sa pýtať na niečo, čo je možno vyriešené, ale je to otázka, o ktorej sa tu už hovorilo. A to je e, každoročná, medziročná správa o e, manažmente trhu, aké sú kapacity, cezhranične, nielen fyzické kapacity, ale v podstate aj schopnosť si vymieňať energiu cezhranične a toto súvisí s tým, nakoľko teda je zaručený prístup k údajom, nakoľko máte prístup k údajom, takže možno by ste sa mohli na to pozrieť a do e, vašej správy vložiť nejakú príslušnú tabulku. My sme vám v novembri poslali list týkajúci sa tejto otázky. A zaujímalo by ma, ako ďaleko ste už došli vo svojich úvahách v súvislosti s našim listom. Ďakujem, pán Tošinovský. Ďakujem za slovo. No my už niekoľkokrát tu hovoríme o význame agentúry ACER, vrátane programu REMIT a v podstate vždy hovoríme, že sa bávame, či sa to zvládne administratívne, rieši ten obrovský balík údajov, ktorý Remit musí spracovávať, či Remit bude schopný to zvládnuť som to personálnom zložení, ktoré má. Energetika sa stáva jedným zo základných kameňov Európskej únie. A ja sa chcem opýtať, či možno tam nevidíte určitú príležitosť. My ako Európsky parlament máme obmedzenia, čo sa týka vlastnej iniciatívy. Chcem sa pýtať, či by možno nestalo za to spracovať materiál, ktorý by presne popisoval toto, pretože tá neformálna podpora, ktorú máte v našom výbore, je samozrejme maximálna, ale nebolo by rozumné popísať tú situáciu tak, ako vyzerá vrátanie jasnej spolupráce jednotlivých národných regulačných orgánov, pretože o tých sa v podstate odvíja celý systém. Ja nie som priaznivcom jedného európskeho regulačného orgánu, takmer si to nedokážem ani predstaviť. A preto nestalo by možno za to vypracovať takúto správu pre energetickú úniu, ohľadom energetickej únie a je významné pre EÚ. Ďakujeme. Takže ja, možno by som ešte niečo dodal. Vy ste nás informovali ohľadom úrovne implementácie tretieho energetického balíčka. Mohli by ste nám povedať percentuálne, koľko je to? Pretože je to, my vieme iba nejaké vágne fakty, ale ako to vyzerá presne? napríklad e, prenosové kódy medzi členskými štátmi. Ja nechcem ani žiadne, aby ste menovali konkrétne členské štáty, lebo to môže byť pre vás nebezpečné, ale nejaké konkrétne príklady, pretože v opačnom prípade je pre nás veľmi ťažké zasahovať doma v našich členských štátoch. Ako povedali kolegovia, my vám chceme pomôcť, No a nepoznáme tie skutočné čísla v rámci jednotlivých členských štátov vo všeobecnosti. Na no po druhé, tzv. hardware na našom vnútorno trhu. Čo sa týka trhu s plynom, tak sa dá využívať reverzný tok plynu. Možno eh, nemáme dosť pripojení, ale určité množstvo máme. Takže percentuálne, ako to vyzerá s tým reverzným tokom? Pretože určite by nám pomohlo, keby všetky tie prepojenia umožňovali rezervný tok. Samozrejme, odlišná situácia je na trhu s elektrickou energiou. Samozrejme, do takých 10 to je naše želanie, sa týka využívania elektrické energie v členských štátoch, takže kde sa teraz nachádzame na akej úrovni? Možno 3%, 5%, 7%, 10% využívania e, energie členských štátov. To je náš cieľ. Je tu o hardware aj o software. Samozrejme, prenosové kódy, dobre. A ďalej regulované ceny napríklad. Pretože ste hovorili, že tá to nariadenie REMIT, v podstate je to nariadenie o e, trhu s veľkoobchodnom trhu s energiou, integrita, integrita transparentnosť, je dlhý názov. Pokiaľ by sme v celej EÚ mali regulované ceny, niekde tomu tak už čiastočne alebo úplne je, nejaké uveriteľné stimuly, Takže členskom by to bolo iné pre obnoviteľné zdroje, pre fosilné paliva, pre jadrovú energiu. To je jedno. Takže chceme ukončiť všetky tie stimuly, napríklad od e, roku 2020. Bolo by dobré povedať si fajn, od roku 2020 už žiadne stimuly. A tak ďalej. Takže máme mnohé takéto otázky, konkrétne hardware, software, ďalej to nariadenie remit. A vy ste nehovorili o tom, aký je rozdiel medzi smernicou remit a ďalej na druhej strane e, plynom a elektrickou energiou. Možno ste to povedali, možno som vás len zle počúvala, mohli by ste to vysvetliť. Takže prosím, môžete sa vyjadriť k našim otázkam. Pokiaľ sa chceš niečo, niečo opýtať, tak bude môcť. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za tie zaujímavé otázky. Možno začnem s tým rozpočtom, otázkou zdrojov, o tom, nakoľko môžeme využiť eh, podporu národných regulačných orgánov. Hovorila to pani Kalas pani Virkunen, pán Sirkiotis. No, je to otázka rozpočtu, ale aj expertízy, no ale pokiaľ máte rozpočet na to, aby ste naverbovali ľudí, tak v podstate expertíza už je len teoretickým problémom. No čo sa týka rozpočtu, tak ten, ktorý máme a tie prostriedky, ktoré máme na naberanie nových ľudí, sme mali celkom šťastie. Podarilo sa nám získať mladých, ale už celkom e, skúsených e, obchodníkov. Pre nich bola práca pre našu agentúru e, zaujímavá, videli to ako možnosť pre osobný rozvoj. No a do, dohľadový tým, to sú tri osoby, ale títo pracovníci sú celkom dobrí, alebo podľa toho, čo som videl, ako pracujú. Takže nehovoríme to o nejakých stovkách zamestnancov, Hovoríme tu o takýchto tímoch, kde je možno 10 ľudí alebo 20 ľudí, ktorí sledujú ten, tie trendy na trhu. A je tam možno 10 ľudí, ktorí e, sledujú e, správanie jednotlivých účastníkov trhu. Takže stačí mať párkrát šťastie. No a našim modelom e, je obdobná organizácia v USA. A oni tiež mali obrovské šťastia. Podarilo sa im e, naverbovať býval, alebo na, nabrať bývalého riaditeľa z biznisu, ktorý už sa nechcel teda venovať obchodu. Takže ako som povedal, stačí mať šťastie na ľudí. Ďalej, čo sa týka teda podpory, alebo našej spolupráce s národnými regulačnými orgánmi a si myslím, že s ním už spolupracujeme. Dúfam, že ste si to aj všimli. Je to zdieľaná zodpovednosť. Agentúra má zodpovednosť za monitorovanie európskeho trhu, potom aj monitorovanie možno národných trhov už spada zase do právomocí národných regulačných orgánov a taktiež dohľada na implementáciu ustanovení. Takže v podstate oni sú rovnaké pozície ako my, majú rôzne nové úlohy, niekedy im bolo umožnené nabrať aj dodatočný personál, ale často majú tiež obmedzené finančné prostriedky, takže sme všetci na jednej lodi v rovnakej situácii. Snažili sme sa tú našu spoluprácu optimalizovať, ale keďže nemáme dostatočné finančné prostriedky, tak to bolo trochu ťažké až nemožné. Ďalej. Tu zaznela otázka o tom, ako národné, národné regulačné orgány môžu pracovať na odstranení energetických ostrovov. Myslím si, tú prezentáciu máte všetci, ste všetci dostali. Hovorí sa tam aj o úlohe agentúry v súvislosti s infraštruktúrnym balíčkom. Áno. Príslušná legislatíva bola schválená v roku 2013 a snažili sme sa rozvinúť európsku infraštruktúru, odstrániť tieto energetické ostrovy. A agentúra a národné regulačné orgány sú veľmi zaangažované v procese teda rozvíjania projektov spoločného záujmu, taktiež sa na tom zúčastňujú členské štáty a komisia a taktiež monitorujeme rôzne prekážky, ktoré by mohli zdržiavať našu prácu. Čo sa týka otázky pána Kofolda, vy ste hovorili o tom liste, ktorý podpísali rôzni poslanci Európskeho parlamentu. Týka sa využívania cezhraničných kapacít alebo kapacity zhraničnej výmeny. My sa na to pozrieme e, aj v rámci teda našej správy. Získavali sme rôzne údaje. Je ťažké získať konkrétne informácie. A 2. novembrový týždeň bude v dispozícii naša správa a dúfam, že dostane príležitosť ju v tomto výbore prezentovať. No a uvidíme, či tá naša analýza potom bude zodpovedať tomu, čo od nás očakávate ale ako hovorím, bude to teda jedno z našich priorít. No a ako môže výbor aj celý parlament pomôcť? My máme, my sme v neustálom kontakte s vašou kontaktou skupinou a Taktiež sme vám poskytli určité informácie, určitú osnovu. Našetli sme vám, ako vyzerá v rámci remitu naša práca, aké sú tam výzvy vo vzťahu k našej práci, taktiež je tam neklasifikované zhrnutie našich rokova- príslušné príklady rokovaní s národnými orgánmi. Taktiež sa tam hovorí o inštitúciách, ktoré majú podobné právomoci. No a s dovolením pána predsedu by som rád vám ten dokument rozdal. Je to len pár stránok. Myslím si, že by vás to mohlo zaujímať. No a ešte by som sa podať pár ďalších vecí k tým otázkam, ktoré sa zneli. Takže Vaša otázka. Nechcem vás klamať, ale zabudol som niektoré tie konkrétne čísla. Implementácia energetického aký v členských štátoch, to je niečo, čo monitoruje komisia. Nás skôr zaujíma to, aby tento balíček bol implementovaný aj na európskej úrovni. Ja vám poviem pár štatistických čísel, zvyšok vám možno dopošlem neskôr. Napríklad, čo sa týka pravidiel, tak Väčšina tých sieťových kódov už, bo kódexov boli už e, schválené, tretí vstúpi do platnosti budúci rok. Čo týka energetickej energie, tak jeden už bol schválený a do platnosti vstúpi tento rok a tie ostatné podľa plánu komisie vstúpia teda do procesu komitológie tento rok, okrem niekoľkých, ktoré súvisia s iniciatívou navrhovania energetického trhu. Čo týka regulovaných cien, tak e, dve tretiny štátov má regulované ceny, čo týka elektrické energie aj plynu. A, a to obnáša určité problémy. Situácia sa týka prepojenia na rôznych hraniciach, je odlišná. Napríklad e, Iberský polostrov je veľmi ešte vzdialený v splneniu toho 10%. V Strednej Európe už sme nad 10%, takže teraz už musíme len zaručiť, že tieto interkonečné kapacity sú využívané účinným spôsobom. No a to sme taktiež v minulej, minuloročnej správe publikovali, je to, že v podstate to spojenie trhu ešte nebolo implementované, pretože často e, elektrická energia plyne nespráv, alebo tečie nesprávnym smerom a toto je škodlivé pre spotrebiteľov, ktorí potom vyhazujú peniaze z okna. Takže treba zaručiť, aby spotrebitelia v Európe nemuseli platiť viac, než je potrebné. Takže prídu ďalšie štatistiky, budú v našej správe, ktorú si potom môžete prečítať, čo týka toho reverzného toku tak na väčšine hraníc už teraz to prebieha. Ďakujem. Takže máme tu tú ústrednú otázku spolupráce regulačných orgánov. Takže čo sa ukázalo v priebehu fungovania ACERu? je, že tam prebieha skutočne hlboká spolupráca a taktiež bolo prejavená podpora zo strany národných regulačných orgánov. Chcem povedať len pár vecí. Je tam asi 20 vyslaných ľudí. Vysielajú sa tak na rok, na dva, na tri niekedy krátkodobo, aby riešili nejaké ehm, bezprostredné problémy, sú teda vysielaní tými regulačnými orgánmi a potom e, eh, je poskytnuté ubytovanie, strava, no a asi 100 tisíc eur je to ročne, ktoré sú na to vynakladané Taktiež sme zdieľali aj tréning, školenie, čo týka aj napríklad remitu. A myslím si, že sme urobili obrovský skok v pracovných skupín agentúry. Takže je veľmi dobrá spolupráca. Čo sa týka tých kľúčových otázok, toho, či, je tu, či to vyzerá, že sa vytvorí jednotný regulačný orgán na európskej úrovni, no čo je politická otázka. Ale niektoré členské štáty možno aj ten môj vlastný, by váhali, či je lepšie to takto centralizovať. No ale mnohí, čo na tomto pracujeme, musím uznať, že medzi tými národnými trhmi sú obrovské rozdiely. No a tým, že sa vytvorí jednotný trh, tak sa mnohé z nich odstránia. Takže už nechcem hovoriť o reálnej politickej situácii v súvislosti Myslím si, že už toho bolo dosiahnuté ho veľa v spolupráci s národnými regulačnými orgánmi. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem vám za všetky vaše pripomienky a vysvetlenia. Vnútorný energetický trh je taký dôležitý, že by sme boli radi, keby ste sa vrátili ešte za tých budúcich 6 mesiacov, aby ste nám možno poskytli nejaké nové informácie, možno sa štatistiky vylepšia, že to bude všetko vyzerať úplne ináč. Takže ďakujeme za účasť aj za prezentáciu. Uvidíme sa na budúce. Well, dear colleagues, ladies and gentlemen, unusual guests, unusual guests in our hall. A teraz nezvyčajní hostia rediteľa ehm, predseda rady rediteľov, rady regulátorov je ehm, zvyčajne očakávaný host, ale v prípade nášho hostia v bode 13 e, nášho programu, to je Horizon 2020, kde by sme chceli mať e, vinu názorov s Jean-Pierre Borgignonom, ktorý je predseda Európskej rady pre výskum a Dvaja mladí vedci sú tu, môžem tak povedať. Som rád, že vás tu vidím. Prosím, usadte sa. Pred chvíľou sme sa videli a teraz mi dovolte vám pripomenúť, že Európska rada pre výskum bola ustanovená e, v rámci 7. rámcového programu pre výskum a vývoj a preto za ňu cítim plnú zodpovednosť a Európska rada pre výskum získala európske globálne uznanie. A čo to znamená? Vďaka Európskej rade pre výskum sa domňujeme, že by sme mohli uchovať a udržať mladých vedcov v Európe aj priviesť mladých vedcov z iných kontinentov do Európy a e, nedočkavo čakám, či sa dozviem od profesora, či tomu je tak a Európska rada pre výskum tiež bola potvrdená Európskym parlamentom a rada sa rozhodla zdvojnásobiť svoje financovanie na 13 miliard eur eh, v rámcom programe Horizon 2020 v porovnaní s 7. Eh, rámcovým programom a eh, výbory 3 a jej na FC úspešne obhajila voči návrhom komisie a stanovisku rady vo veľkej uh, bitke. Uh, výskum, uh, rozpočet pre výskumnú radu vo vyjednávaniach FC. A toto bola jedna z malých oblastí uh, rámcového programu, ktorá neutrpela kratenie rozpočtu, takže to e, bol úspech e, nášho výboru, že sme obhajili tento rozpočet a Výbory, ktoré teraz ešte bude e, bližšie sledovať e, plnenie Európskej výskumnej rady, pretože tento e, výbor sa posnažil obhajiť rozpočet tejto rady a my by sme vám radi dali možnosť povedať pár slov na úvod, profesor Borgiňon A pôvodná prezentácia potom pani Tolič z Chorvátska a pán Puňo z Talianska. Prednesú svoj, svoje hľadisko o tom, ako vidia Európsku radu pre výskum a možnosť spolupracovať na základe projektov, ktoré navrhuje Európska rada pre výskum. Vaše osobné skúsenosti, profesor, máte slovo. Monsieur le Président Bouzek, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents. Vážený pán predseda Buzek, dámy a páni, som veľmi rád, že mám opäť túto možnosť hovoriť preto my vo chvíli, keď Európska rada pre výskum podpisuje svoju 5000 zmluvu a to krátko potom, ako bolo prijaté ďalšie financovanie z Európskeho fondu pre strategické investície. Vlastne sa tu nahradzujú aktivity v rámci programu Marie Skodovskej Kiry a som tiež veľmi rád, že sme tu pozvali ďalších dvoch eh, laureátov, pán Nikola Puňo, ktorý bude hovoriť o svojej zmluve s ERC a potom tu bude pani Tolič, eh, ktorá je 5000 laureátka ERC a predstaví vám váš eh, svoj projekt. Je ťažké predstaviť si, že RC bola zriadená len v roku 2007 a potom v roku 2010 bola e, zriadená agentúra, ktorá jednak pomáha v jej práci a za tú krátku dobu sa ERC stalo skutočným pojmom v Európe. Je tu asi 15 43 tisíc výskumných projektov, ktoré predkladajú výskumníci a 15 hodnotiteľov sa pravidelne stretáva v Bruseli a pochádzajú z mimo Európy. A je tu 94 tisíc rôznych národností. Je to asi 9 miliard eur, ktorými sa majú financovať projekty. 5000 predkladateľov projektov a je tu 626 rôznych inštitúcií ktoré sa toho účastnia a je tu 67 rôznych národov, takže to prekračuje čisto európsky rozmer. ERC tiež zahájila štúdiu, ktorá v roku 2016 bude sledovať e, dopad príslušnosti týmu ERC na kariéru a projekt. A v tejto súvislosti došlo ku zverejneniu 40 tisíc článkov, ktoré sa objavujú v medzinárodných e, magazínoch, ktoré sú veľmi dôležité a asi 1% tam patrí tých e, najcitovanejších citácií. Mnohí laureáti ERC dostali medzinárodné ocenenie. Máme tu 5 nositeľov Nobelovej ceny, potom je tu Wolfová cena, ktorú niekoľkokrát, reprezentujú a tak ďalej. Kladie sa tu veľká priorita na to, aby sa tu všetko zameralo na mladých vedcov a súčasne sa takéto tvrdúrstvo je naozaj veľmi pôsobivé. Ja som bol pri kolíske celej tejto záležitosti a bol som presvedčený, že e, je e, nutné organizovať všetko na európskej úrovni a zamerať sa tiež na mladých vedcov. A teraz som asi rok a pol predseda ERC. A ako si predstavujeme budúcnosť? Naša rada, čo je naozaj zvláštne, je zodpovedná za ročný plán pre využívanie fondov a tiež za organizáciu hodnotenia predkladných projektov. A tu bez eh, akékoľvek predanej priority. Teraz sme sa zišli v Bruseli a konštatovali sme, že základné princípy, ako je jednoduchosť programu a iniciatíva na strane vedcov a posudzovanie len na základe vedeckej kvality projektov, to všetko preukázalo legitimitu a operačný charakter. To je to v rozmedzi 5 rokov, pomerne dlhé obdobie týchto projektov a nie je vopred jasné, ktorá oblasť mala byť prioritná. Je to teda veľmi tvrdá konkurencia a úspešnosť je len 10 a sú tu len eh, sú tu náročné požiadavky a vedecká rada je rozhodnutá ďalej e, dve tretiny financovania vedovať mladým vedcom. Nie teda priestor na e, nové iniciatívy. A rozpočet RC začne v troch rokoch, kde bude rozpočet asi 100 miliard eur. A v roku 2018 e, príde k významnému navýšeniu a bude to potom pokračovať až do roku 2020. Môžeme sa obávať, že tá nízka úspešnosť 10% bude aj naďalej pokračovať. Nebude možné to zvýšiť, toto percento úspešnosti, a to nás vedie k istej frustrácii, pretože by tu bolo možné to zmeniť, aj žiaduce to zmeniť, pretože teraz musíme odmietať e, veľmi sľubné projekty sú tu dôležité oblasti ako inžiniering a ďalšie technické oblasti, kde sa do toho nemôžeme pustiť, ako by sme si prijali. Bol tu jeden pokus pod označením Synergy v roku 2012 až 2013, ale opäť tu bolo veľa väčší dopyt ako ponuka niekoľko skupín e, je tu nedostatočne reprezentovaných, to sú napríklad ženy a potom ďalšie oblasti. Ich prítomnosť je významnejšia a je veľmi dôležité, aby výkonná agentúra ERCA mohla prúžnejšie reagovať na strategické potreby našej rady tejto chvíli presne je daný počet zamestnancov na 7 rokov, takže je ťažko si predstaviť rýchlu reakciu na nové iniciatívy. Je, uh, toto je nedostatočná prúznosť a vidíte to k tomu, že sa teraz zavadzujú rôzne podprogramy, kde by sa malo pomáhať v rôznych výskumných prácach a tieto veci, keď sú drobné zmluvy, administratívne stoja rovnako peniazy ako veľké kontrakty a teraz preto nie sú možné. Čo sa týka viacročného financovania, dúfame, že nové návrhy nám pomôžu lepšie reagovať ako niektoré iniciatívy. A viem, že teraz často existuje pokušenie, aby veci ostali tak, ako sú, ale my potrebujeme, aby Európa bola aktívna a reagovala a potrebujeme, aby mohla reagovať na premyslené iniciatívy. Ďakujem vašej pomoci dúfam, že naša rada bude schopná rozšíriť alebo zvýšiť svoju úspešnosť v budúcnosti. A čo skoro, nedávno som reprezentoval ERC na globálnej rade pre výskum v Tokiu a ERC je tu veľmi uznavná a je veľmi pozorhodné, že sme si dokázali vydobiť také miesto za krátku dobu. Chcel by som tiež zúrazniť, že prišlo k veľmi rýchlej spolupráci napríklad s NSF, s Národným výskumným fondom v Koreji, s výskumným centrom v Argentíne v marci 2015 a teraz podpisujeme podobnú dohodu s Čínou Tokiu sme takú dohodu podpísali s japonským centrom. Takže vidno, že sme tu dosiahli veľký celosvetový úspech. Introductory remarks and introductory... Ďakujem za vaše úvodné slova a teraz by som rád požiadal pani Iva Tolič, aby prednesla svoju reč. Nech sa páči. Good afternoon. My name is Iva Tolic and I am the 5000th ERC grantee. I... Dobré popoludne. Ja som dostala konsolidovaný e, grant tento rok, aby som študovala biofyziku v Záhrebe. A dovolte mi teda povedať mi niečo o mojej kariére. Som zo Záhrebu, kde som študovala molekulárnu biológiu. Začala som tam doktorát a počas doktorátu som si uvedomila, že vedu v Záhrebe nie je možné robiť tak, ako by som si želala, tak som sa presťahovala do zahraničia. Najprv do Bostonu, kde som na Harvarde dokončila PhD, potom som šla na dva postdoktorálne školenia. Jedno bolo v Kopenha- Kodani a druhé vo Florencii. Po týchto školeniach som dostala Eh, post v Dražďanoch na inštitúte Maxa Planka a robila som vedu v úžasnom výskumnom týme, ktorý som viedla a po týchto intenzívnych skúsenostiach v zahraničí som sa rozhodla presťahovať sa naspäť do Záhrebu, odkiaľ pochádzam. Takže teraz som z inštitútu Rudera Boškoviča, som profesorkou a kým som dostala môj grant, tak som toto všetko dosiahla. Bola som e, odhodlaná v Chorvátsku pracovať na tej istej úrovni, ako to bolo v Nemecku na inštitúte Maxa Plancka, ale samozrejme som sa obávala, či sa mi to finančne podarí, pretože experimentálna biofyzika je, a biológia je finančne náročná a zahraničné granty skromné. A práve preto RLC grant bol odpoveďou, pretože tento je E, schopní alebo umožní mi dať dokopy post e, doktorát, študentov s doktorátmi a vedcov na tých, tejto úrovni. Ďalej som nakúpila potrebné vybavenie, mikroskop a tak ďalej. Naše e, experimenty sa zameriavajú na delenie buniek, ktoré sú základným procesom vytvárajúcim život. Bez delenia buniek by nebolo života. Napriek tomu stále nechápeme, ako tento proces funguje. V mojom projekte som sa pokúsila posunúť hranicu náš, náš, nášho vedenia, vedomosti o tom, ako sa delia bunky. Chcela som rozdeliť chromozómy do dvoch častí bez chybných. Tu navidíte chromatidy, eh, reťazce eh, bielkovín a mikrotubulové vlákna, ktoré sú tiež e, chemoterap- pri chemoterapii používané pri podpore alebo e, zastavovaní rastu iných buniek a tieto agens e, interferujú s látkami v chromozomoch a takisto pomáhajú pri zabíjaní buniek. Marko, mikrotubuly sú dôležité pre posúvanie chromozómu na, jednej, na jednu stranu alebo na druhú, až kým sa perfektne nezharmonizujú. Potom sú chromozómy e, priťahované na opačnú stranu bunky a vieme, že chromozómy e, tam takto fungujú, ale ešte nevieme, akú povahu má celý tento proces. V biológii vieme, že mikrotubuly, ktoré interreagujú na svojich koncoch s chromozomami, sú schopné tohto procesu. V mojom laboratóriu sme urobili prekvapujúci objav, že iné mikrotubuly, ktoré neboli doteraz známe, takisto pôsobia na chromozomoch. Na konci môjho pro- projektu dúfam, že sa mi podarí odhaliť to, ako sa v skutočnosti bunky delia. Máme e, laserovú, laserové mikroskopy, máme e, vybavenie, ktoré nám umožňuje identifikovať proteíny, ktoré ich prepájajú s proteínmi a tieto proteíny sa neskôr stanú cieľmi pri e, terapii proti rakovine. Takže sila môjho laboratória spočíva v interdisciplinárnom prístupe. Budeme tu kombinovať e, bonkovú a bio, molekulárnu biológiu, takisto optické inžinierstvo, počítačovú vedu, teoretickú fyziku, molekulárnu genetiku a biofyzické nástroje. Výsledky tohto projektu potom potenciálne zvýšia metodiku a riešenie liečby proti rakovine, alebo liečby rakoviny. Pretože tieto mitotické mm, stratégie e, sa dajú použiť pri liečbe rakoviny. Je to kľúčový nástroj pri novom aplikovaní vedy v medicíne a nachádzaní nových spôsobov liečby tu na ERC zohral dôležitú úlohu v Európe, pretože odfinancoval vynikajúci základný výskum a dlhodobo to bude mať priaznivý vplyv na celú spoločnosť. Tu sme Veľmi pekne ďakujeme za vašu prednášku. If I may, to ask our uh, second young scientist, Mr. Punio, for his do, dovolím si pozvať pá, druhého prezentátora, pána Punia. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou dnes popoludní s vami byť a takisto je to potešením. Ja by som chcel stručne odprezentovať svoj výskum, ktorý bol financovaný z časti eh, Európskym výskumom proti rakovine ERC štruktúm, štruktúra Európskej výskumnej rady ERC funguje v praxi tak, že som už v roku 2010 začal s týmto postupom a ešte stále som nevedel, koľko peňazí dostanem. Dúfal som, že sa nezadlžím a Prvýkrát sa, som sa naozaj nedostal cez tento proces filtrovania jednotlivých projektov a bol som trošku prekvapený. Keď som však preskúmal viac, ako fungujú tieto kanály, tieto procedúry ERC, tak som si uvedomil, že mám dobré CV, ale môj výskumný projekt možno nebol dostatočne silný, preto som sa vrátil naspäť do svojej pracovne. Opäť som ho prepracoval a vyplnil som novú prihlášku na grant ERC. ERC ma pozvala na ústnu prezentáciu môjho projektu. To som tu v Bruseli urobil a našťastie tentokrát som grant dostal. Italia, ma estremamente attenta all'IRC, non è un caso che abbia il maggior numero di... Tento projekt sa potom úspešne rozbehol. Mnohí ľudia v Taliansku takéto granty dostali a preto tu bol návrh, že by som sa stal e, profesorom a nie docentom v mojej disciplíne a riadil by som veľký výskumný tím. To sa aj stalo. Asi rok som takto pracoval a potom som sa rozhodol, že bude lepšie, ak sa presunieme do mesta Trento, aby e, som mohol byť blízko pri svojom pracovisku. Tak som začal potom prácu na mikronových projektoch tam. Prvú vec, ktorú som potreboval urobiť, boli testovacie zariadenia, prístroje, ktoré umožňujú prístroje, ktoré umožňujú mikroskopické technologické skúmanie materiálov. Takisto som potreboval financovanie, aby niektorí moji spolupracovníci si urobili alebo dokončili doktoráty na týchto projektoch. Takisto sme investovali do výskumu. Ďakujem za všetky tieto peniaze. Ďalšie Peniaze sme investovali do laboratória, ktoré sa zaoberalo grafénom a úlohou grafénu v celom procese. Aj keď to bol projekt e, dosť maličký, boli sme na špici výskumu v Európe, potom sme publikovali špičkové vedecké výsledky. Na prednej stránke časopisu Nature o nás písali, pretože sa tento projekt venoval super nanomateriálom a replikovať prírodu v tom, ako vytvára mechanické vlastnosti niektorých materiálov. Preskúmali sme to podrobne a takisto tam bol interdisciplinárny prístup. Ja som potom ešte si do, dorobil doktoráty z biológie a fyziky, toľko k môjmu v mojej doterajšej študentskej eh, alebo študijnej histórii, pretože som predtým bol skôr technickým eh, odborníkom a pozeral som sa na materiály ako technik a grafén patril medzi ne a grafén je materiál, ktorý, eh, ktorého základom je uhlík, ale zároveň je silnejší ako oceľ. Skúmali sme aj iné materiály, ktoré sú veľmi silné a ktoré sa dajú použiť na separovanie iných materiálov. Tieto materiály sa aj využili na delenie ďalších materiálov, využijúc vlastnosti polovania Teraz by som niekoľko vecí, ktoré sa týkajú vlákien s vysokou rezistenciou pre dostrel a porozprával vám o ich aplikácii v praxi. Ďalšia téma, na ktorej pracujeme, je industrializácia a marketing niektorých týchto materiálov, ktoré, niektoré z nich majú samočistiace schopnosti, do veľkej detailnej úrovne sme vypracovali vlastnosti, preskúmali vlastnosti niektorých týchto materiálov a dostali sme sa, tak povediať, na začiatok bronzovej doby, odkedy sa začali používať úplne iné materiály, ktoré a zistili sme, že dokázali niektoré materiály zničiť veci, na ktorých sme pracovali a iné materiály mali oveľa širšie vlastnosti, ako sme si predstavovali. Na týchto veciach by sme nemohli pracovať, keby sme neboli dostali grant from ECR, ktorý, ktorý schválil váš výbor a za to by som vám veľmi pekne chcel poďakovať. Ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu a teraz je čas pre náš všetkých. Kolega Eller je spravodajcom pre stratégiu Horizont Európskej únie do roku 2020. Nech sa páči, máte slovo. this one working? Wonderful. Um, Herr Bourguignon, ich darf Sie nochmal herzlich im Parlament begrüßen. Die že vítam vás srdečne v parlamente. Tí, ktorí už sú dlhšie, tak vedia, že Európska rada pre výskum bola iniciatíva Európskeho parlamentu. Komisia bola skôr taká zdržanlivá, čo sa týka nezávislosti rozpočtu, veľkého e, objemu rozpočtu No a teraz tu vystavujú určité otázky. My sme pri teda absolvovali rokovania a podarilo sa nám dosiahnuť, že eh, ERC eh, teda nebola postihnutá žiadnym finančným škrtom a myslím si, že toto je aj vďaka lobovaniu zo strany eh, nositeľov Nobelovej ceny. Chcel by som tak do budúcnosti sa opýtať, ako vidíte vôbec celkovú situáciu výskum v Európe. Teraz tu máme škrty, a síce sa to zatiaľ nedotklo ERC, ale programy boli skutočne zoškrtané. A keď sa tak pozriem na vašu sympatickú kolegyňu Tolič a pozriem sa aj na Poskovičov inštitút v Záhrebe, tak e, vidím, že e, teda mm, určite vie o tom, nakoľko sa tam teda škrtalo. Napríklad zaškrtali 2,2 milióny, 2,2 milióna eur e, z taktiež jedného programu. No a keď sa pozrieme na to celkovo, na ten e, program Collaborate Research, kde sa teda škrtalo, tak vidíme, že tie peniaze tam budú chýbať. Takže ja by som chcel poprosiť, aby ERC bola solidárna s celým programom. Zatiaľ to vyšlo, ale v septembri sa začne zase rokovať, zase sa bude chcieť škrtať. Takže ERC by sa mala celou svojou silou zasadiť za výskumný program, alebo výskumné programy. Zatiaľ teda je to na úrovni 2% HDP, ale my sme si stanovili cieľ 3%. Takže v medzinárodnom porovnaní e, keď sa pozriem napríklad na Južnú Koreu, Áziu celkovo, tak tam v podstate takéto percento je štandardné. No a máme tu teda prácu ERC, potom základnú prácu, potom tu máme e, financovanie Collaborate Research, teda e, spoločného výskumu. Takže vysvetliť, ako to tam vyzerá. No ešte otázka pre chorvátsku kolegyňu. Ako to vidíte v Chorvátsku, tam sa teraz vybudováva nový inštitút, ktorý v podstate bude trpieť tým, že zoškrtajú financie v rámci Collaborate Research. Ďakujem, pani Moody. Ďakujem. Ďakujem vám, za, že ste sa dnes medzi nás prišli. Som veľmi rada, že nám prezentujete výsledky toho, o čom sme diskutovali v rámci nášho výboru predovšetkým čo sa týka ochrany, ktorú sa nám podarilo zaručiť pre ERC v rámci rokovaní o EFSI. Pretože, no áno, tie diskusie ukázali dôležitosť, ktorá teraz sa tiahne tejto tohto financovania pre základný rozpočet nezávisle teda od toho, do ktorej politickej skupiny alebo do ktorého výboru človek patrí. A chcel by, chcela by som hovoriť o pár veciach. Poprvé, RC je extrémne dôležitá. A preto bolo jasné, že ho treba chrániť, ale nie je to len RC, ktorá dostáva grantové financie v rámci Horizonta 2020 pre základný e, výskum. Sú tam teda iné oblasti financovania z EÚ. Taktiež ste hovorili o pohľaviach. Videli sme, teraz sme radi, že tu e, že ste o tom hovorili, ale mohli by ste to ešte trochu rozpracovať, e, rozviesť. Nož a samozrejme my s pánom kráľovstvom máme predovšetkým záujem na tom, aby Európska únia bola pozitívne vnímaná a často teraz sa to týka potenciálnej budúcnosti. No a financovanie základného výskumu je natoľko dôležité. Je treba zaručiť, že budeme pozitívnu budúcnosť. Nemôžeme len investovať len do výskumu, ktorý je blízky trhu. Netreba investovať aj do iného výskumu. Musíme si zaručiť svoje miesto na čele sveta do budúcnosti. Nie len na budúcich pár rokov, ale dlhodobejšie. Takže tu ma zaujímalo, ako to vidíte, ako to vidíte situáciu v súvislosti s výskumom, tak aby sme potom mohli vidieť, akú pridanú hodnotu prináša európske financovanie pre našu budúcnosť. Ďakujem, pani, pani Kudrická. Uh, at first, uh, I would like to congratulate uh, on the occasion of uh, 5,000. Ja by som vám rada zagratulovala pri príležitosti 5000 uh, ľudí, ktorí dostali grant z uh, ERC. Je to veľký veľký úspech nie len pre e RC, ale aj pre tých, ktorí si mohli takto završiť, dokončiť svoje výskumné projekty. Medzi úspešnými projektmi sú ľudia väčšinou zo západných štátov, ešte stále nie toľko z nových štátov. Je tu skupina, ktorá sa nazýva pracovná skupina k rozšíreniu participácie a to najmä súvisí s ERC a regiónmi, ktoré nie sú až také rozvinuté. Mohli by ste nám povedať, aké výsledky mala táto pracovná skupina pre rozšírenie účasti na ERC grantoch a či mala, mali granty e, moc alebo či spôsobili to, že sa naozaj hlásili viacerí z nových krajín a mali záujem o tieto granty. Čo sa týka rámcového programu 7, priemer percento bolo 5,5 z rozpočtu. Najprv sa ukazovalo vyššie percento, vyššie pomery čerpania, ale ukazuje to, že mnohé veľmi dobré projekty nemali šancu byť odfinancované. Vieme, že ERC zaviedlo e, riešenia, na tento problém a moja otázka znie, či sú tieto opatrenia naozaj nápomocné pri riešení tohto problému. Ďakujem. Ďakujeme vám. Ďalšia otázka, pán kolega Raul. Ja, sa, ja to vidím rovnako ako kolegovia. Teším sa, že dnes už sa chystá aj 5000 projektu. A myslím si, že je to jedna z najlepších vecí, na ktorých kedy Európsky parlament pracoval. Samozrejme sa situácia zase prituhne, ale myslím si, že je vidieť aj na vás, že to celé pokračuje. No a teraz tu hovoríme o konkrétnych osobách a konkrétnych výsledkoch a toto nás vždy motivovalo pri našej práci. Takže pán profesor Borignon, o čo ste hovorili, Aký bude nasledujúci krok? Aká je nasledujúca úloha pre nás? O čo by sme sa mali postarať? Ja sa neuspokojím s tým, že na finančnom fronte sa nedostaneme ďalej. Takže kde by sa musíme ďalej usilovať? Aká bude naša ďalšia úloha v ďalšom kole? Takže to by, nás, to by ma zaujímalo. Ďakujem pani Virkunen. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať našim rečníkom a hostom. Je vždy výborné, keď prídu do nášho výboru výskumníci. Ako vieme, vzdelanie a výskum je kľúčom pre lepšiu budúcnosť v Európe a je nemenej dôležité aj pre tento výbor. Kolegovia už spomenuli, že to je jeden z naš, jedno z našich hlavných úloh splniť ciele horizontu Európy do roku 2020. Každý rok však čelíme rozpočtovým problémom aj v tejto oblasti. Mnohé členské štáty zoškrtali rozpočty aj v oblasti výskumu a vzdelávania, čo znamená, že sa dosiahnutie cieľov horizontu 2020 stáva čoraz dôležitejšie a tak isto to znamená, že do týchto programov sa hlási čoraz viac e, aplikantov každý rok. Treba počiarknúť dôležitú úlohu základného výskumu. Vieme, že členské štáty EÚ, keď škrtajú v rozpočtoch, častokrát je to práve na úkor základného výskumu. Naozaj ma to veľmi znepokojuje. Ako vieme, Európa chcela byť najkonkurenčnejšou oblasťou vo svete v roku 2020, ale keď si pozrieme, ako vyzerá veda a výskum, zdá sa, že to bude dosť ťažké dosiahnuť Pozrime sa v rebríčku, kde patríme teraz. Dobre, univerzity, e, možno majú, máme slušné, ale keď sa pozrieme na šanghajský zoznam, tak prvých 30, v prvých 30 univerzitách je len e, zo pár z Európy, možno 3 alebo 4 a všetky ostatné sú z USA. Ja by som poprosila váš názor, čo treba v Európe urobiť, aby aj naši výskumníci, ktoré ma, ktorí majú dobré podmienky, dobré centra v Európe, lebo sme hovorili aj so špičkovými vecami. Ide tu iba o peniaze, alebo máme urobiť ešte niečo iné, aby sme rozbehli výskum, aby sme pomohli výskumníkom, ktorí pracujú v Európe? Ďakujeme pani Borco na slovo. Ďakujem pán predseda. Pani profesorka Tolič, ja by som vám chcela zablahoželať. Naozaj som veľmi rada a som hrdá ako poslankyňa z Chorvátska, že ste tu dnes s nami Myslím si, že mám pravdu, keď hovorím, že ste prvou vedkyňou z Chorvátska, ktorá prišla sem do Európskeho parlamentu, pretože z Chorvátska sem chodia väčšinou politici. Ale som rada, že tu že sem niekto prišiel, kto ukazuje, že i keď sme malou krajinou s malými rozpočtami na vzdelávanie a vedu v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ, aj my, my vieme ukázať vynikajúce výsledky a sme na to hrdí. Rada by som vás poprosila jednoduchú otázku. Nemusíte na ňu odpovedať zdlhavo, stačí niekoľko slov o vašich budúcich ambíciách. Počula som, že ste, chcete kúpiť nový mikroskop. Chcela by som počuť o vašich snoch a ambíciách, čo od vás môžeme očakávať v budúcnosti. A napokon by som chcela povedať ešte jednu vec – možno som to mala povedať e, súkromne, ale možno aj pred všetkými týmito ľuďmi to bude dobre povedať. Máme také škaredé príslovie, že krása a múdrosť e, spolu sa neráčia a vy ste dôkazom toho, že to nie je pravda. Ďakujeme vám. A teraz pani Švik, Švika. Švika. Present, as you know. Ďakujem pán predseda. Ako viete, ja nie sú členkou tohto výboru, ale keďže tu dnes máme aj hosti z Chorvátska, tak som si povedala, že by bolo dobre si ich vypočuť. Takže ďakujeme za to, že ste zaradili tento bod na program. Ďakujeme aj pánu Burgňovi, predsedovi Európskej rady pre výskum, za to, že umožnil mladým nadeným vedcom eh, si s nami vymeniať názory, ktoré nás veľmi zaujímajú a my sa eh, tešíme na ďalšie. A teraz by som chcela povedať rovno, že rovnako ako kolega si myslím, že v nových členských štátoch nie je toľko nových projektov. My sme tým úplne na novším členským štátom. A Máme jeden program, dúfam, že bude úspešný a dobrý. Takže ďakujem pani Tolič, že ste sem prišli a tešíme sa na vaše výsledky. Nemám otázky, len som veľmi hrdá a šťastná a gratulujem vám a nielen vám jednej, ale všetkým, ktorí ste súčasťou výskumu, pretože vieme, že bez výskumu neexistuje budúcnosť, eh, hospodárska súťaž, No sme si vedomi toho, nakoľko je dôležité investovať do výskumu, tak aby sme vylepšili náš priemysel. A toto nám pomôže všetkým členským štátom EÚ. Ďakujem, pani Patricia Toja, prvá podpredsednička. Ďakujem, takže ja sa chcem pripojiť k tým e, komplimentom a gratuláciám pre pána predsedu ERC. Chce, aby som nadvázať na to, čo podal kolega Royal. Ako to bude pokračovať po tomto 5000 projekte? Čo chcem, môžeme ešte ďalej urobiť my ako parlament? Čo môžeme napraviť? Čo môžeme zmeniť? už sme zmenili veľa v súvislosti s Horizontom 2020, aj pravidla účasti, tam taktiež vždy vystávajú nové ťažkosti. No, vidíme, ako vyzerá realita výskumu. No a teraz sme sa preskúmať ďalšie veci, možno ich zmeniť. No a nakoľko venujete pozornosť téme šírenia výsledkov ako? To potom koluje medzi vedcami. Vy ste tam v malej slonovinovej veži, tak ako to potom chcete preposlať ďalej? Ako šírite obsah vášho výskumu? Ako ten obsah otvárate ostatným? Ďakujem, pán Plenkovič. Ďakujem za slovo, pán predseda Buzek, pán Burgeňon, profesor Katolíč aj slovenský kolega, gratulujem k výročiu. Mám dve veci, ktoré chcem povedať. Nielen tu zastupujete excelentnosť e, výskumu, čo sa týka hľadania financovania na európskej úrovni, ale aj ste dobrým signálom, ktorý vysielame voči našim mladým ľuďom v súvislosti s mobilitou. Je dobré, že vidia, že sa môžu voľne pohybovať, môžu ísť do inej krajiny, potom sa môžu vrátiť domov a využiť za to, čo sa naučili. A myslím si, že toto je veľmi dôležitá motivujúca pre mladých ľudí, ktorí nastupujú do profesného života. No a čo sa týka potenciálnych ďalších nadväzujúcich krokov vášho projektu, myslím si, že určite budú pozitívne a chcem vám teda pogratulovať a Veľa šťastia v ďalšej práci. Ďakujem. Ešte niekto ďalší sa chce vyjadriť? Nikto, takže sa opýtam ja. Dá 4 otázky. 300 miliárd eur pre základný výskum v rámci Horizon 2020 z viac než 70 miliónov pre celý horizont. Takže tých 30 miliónov je to dosť? Myslíte si z pohľadu teda primeranosti, nie teda koľko to je peňazí, ale mm, propočne. Je to menej než 20%, e, obvykle uvažujeme v dimenziách 30%, takže tak toto je. No a ďalej mladí výskumní pracovníci, pri návštevách laboratórií v Európe a mimo Európy. Čo myslíte? Sme dostatočne atraktívni? Naše európske laboratórie, európske univerzity, náš duch výskumu v Európe sme atraktívnejšie alebo menej atraktívne než ostatné kontinenty. Čo s tým robiť? No a ďalej otázka, ktorú položili kolegovia čo s tým môžeme robiť my? Čo, ako to môžeme podporiť my ako politici? Takže sme dostatočne atraktívni, pretože to je pre nás dôležité. Nestratiť našu atraktivitu porovnaní s ostatnými kontinentami, nielen porovnaní s USA, ale napríklad s Čínou. Takže to je všetko. Profesor, prosím, vyjadrite sa ako prvý. Ďakujem. Pokúsim sa na začiatok zodpovedať. Prirodzene situácia výskumu v rôznych štátoch v Európe je rôzna. Sú štáty, prirodzene Nemecko je dobrý príklad, kde podpora pre výskum je e, dosť vysoká. Takto už bolo aj predtým vo Fínsku a ďalšími súverskými štátmi, ale pravda, že za posledné roky e, v niektorých štátoch ekonomická situácia znamenala, e, že e, nastali kratenia podpory pre e, výskum. Nebudem uvádzať výslovné príklady, ale v niektorých štátoch kvôli tomu bolo ťažké, aby vedci svoju prácu správne vykonávali, pretože zmizla podpora. Takže ehm, toto je osobitosť Európy, že ehm, globálne je tu podpora od komisie a viem ehm, presne, aká kritická kľúčová dôležitá bola tá podpora od parlamentu a tiež aj pre existenciu ERC, ale aj v ďalšom um, programe, aby RC dostala dosť uh, peňazí. Viem, že sme o tom presvedčení, ale prirodzene situácia uh, vedcov uh, v rôznych štátoch sa mení, keď sa mení miestna podpora. Preto musíme situáciu každý rok e, správne zohľadniť, aby sme, a to aj vidíme v RC, takže keď e, zmizne podpora v štáte, tak potom ehm, počet e, ľudí, ktorí sa obracujú na RC, sa zvyšuje, ale to znamená, že ich financovaná čiastka podiel sa znižuje. A v niektorých štátoch e, to veľmi súvisí s krátením finančných prostriedkov a tiež e, tie peniaze, ktoré sú k dispozícii v štátoch, sú príliš nízke. A pre budúcnosť e, môžeme dúfať, že tá situácia bude niečo lepšia v mnohých štátoch, ale teraz táto, e, táto veľká podpora pre výskum, e, ktorá sa líši e, v rôznych štátoch, komplikuje život vedcom. Takže to um, hovorí pozitívne v prospech ERC a mm, pre nás e, to bola dobrá správa, že sa zachovalo e, financovanie pre RC, lebo e, bola aj možnosť, že by sa nefinancovalo vôbec a viete, že to platí aj pre Marie Curie, pre ďalšie programy, ale je dobré, že oni tieto e, neboli uvoľnené z financovania a to v budúcnosti bude problematické a musíme sa postarať o to, aby e, peniaze e, pre e, tieto programy boli zabezpečené financovanie a pre Marie Curie aj pre rozširovanie táto možnosť neexistovala. To bolo moje moto, ako už som povedal, žiadny príspevok, ak to není prospech. Takže to je otázka. Otázka je otvorená. A nie je jasné, ako to bude ďalej bežať, ale takto to teraz vyzerá. Pani Moody, ďakujem za vašu podporu a pokúsim sa v prvom rade, ako si viete predstaviť, ja som matematik, zobrám sa geometriou a ako predstaviť RC E, pamätám na podporu, na potrebu podpory pre zákonný výskum a tiež, aby e, som to zargumentoval čo najvystihnejšie. Je to rozhodnutie e, pre viaceré zlepšenia pre konkurencie schopnosť v Európe aj pre súkromný výskum. Ako viete, niektoré štáty žiaľ rozhodli opak a to zamrať podporu výskumu na programy z hora na dol, ktoré sú priamo spojené s bezprostredným možným e, ekonomickým návratom a to nie je vhodný spôsob, aby som sa vyhol priamým konfliktom s konkrétnym európskym štátom. Uvedem príklad Kandy, kde som skúmal možnosť, že by sme mali výmny program z Kandy a mm, odpoveď, ktorú som dostal od človeka, ktorý um, mal na starosti uh, ich uh, radu pre výskum, uh, tak povedal, že nemali záujem, lebo oni um, prevádzkovali len program z Hornadol. A to bolo sklamanie, ale taký som dostal odpoveď a takáto situácia je aj v mnohých štátoch Európy, kde všetky peniaze k dispozícii sú e, z prístupu z Hornerov. Pán Buzek sa pýtal, že čo navrhujem. Zase mi, že 30% by um, bol správne číslo a v niektorých štátoch sa príliš o 30%, ale v niektorých štátoch 30% kleslo skoro až na 0% a e, je Chyba mysleť si, že by sme mohli um, naznačovať uh, priamo výskumníkom v oblasti, by to mohlo fungovať. A mali by sme spomenúť, že z toho hľadiska Horizont 2020, keď sa pozrieme na iné piliere, uh, tak nemá byť len otvorený tak, ako je RC, uh, eh, ako je tzv. Uh, excelentný pilier vedy a keď sa pozrieme na to, časť je stále zostaná tak, uh, Čiže tu máme prístup z e, dola nahor. A ramec je všeobecný prístup a všeobecná oblasť e, je taká, že musíme sa držať toho, e, že to musíme skonstruovať spôsobom, ktorý je stále otvorený. A výskumníci e, si uvedomujú, že stále sú tu ďalšie potreby. A k tej otázke pani Modrý o silách a o tom, či sú tu interakcie, tak e, v, ja ako predseda RC nie som e, vystavený žiadnemu ďalšiemu rozvoju v častiach Horizon 2020. Toto je jeden z e, prípadov, ktoré som uvedol komisárke, že to je jej zodpovednosť, nie moja, ale myslím, že keď mám pravidelnú zodpovednosť, e, príležitosť stretávať sa s ľuďmi, pri vývoji, o tom, ako idú veci, tak eh, keď budeme lepšie chápať, kde sme, tak by určite boli eh, pozitívne synergie. A ja to len eh, spomínam ako vec, ktorá bude vhodná pre súdržnosť celého programu. Pán Heroel? otázka o tom, že čo by, aký by mohol byť ďalší vývoj. My sme v Rade pre vedu o tom diskutovali o tom, čo by bolo možné a vidíme tu túto možnosť, že možno vieme, musíme viac pracovať na interdisciplinarite k novým nástrojom v rámci e RC. A v e, tomto smere tiež sa domnievame, že dnes oblasť inžinierstva spolu pokrieme to nie je úplne vhodné a mali by sme o tom viac rozmýšľať a malo by to byť e, tak v nasledujúcich rokoch, že by sme prostredníctvom nových panelov vybudovali tieto smerom inžinierstvu aby e, tie panely boli homogenejšie a vďaka tomu práca jej kvalita bude lepšia. Ak môžeme lepšie tieto porovnať. Pýtali sa ma na rozširovanie a to je veľmi seriózna vec. Keď som sa dal predsedníctvo, tak sme súviseli, že e, to bude pracovná skupina, nie je to len môj návrh, e, ale e, to schválilo viacero ďalších členov e, vedeckej rady a najprv to bol veľmi všeobecný dotazník, hlavne v štátoch, kde dostávajú granty zo zahraničia a pýtal som sa ich, e, či môžu povedať, e, či sú spokojní, aby, rozhodli, aby povedali aj, že e, čo pre nich bolo rozhodujúce, aby sa tak konali. A videli sme tu otázku, že koľko peniazí k dispozícii, to bola kľúčová, ale tiež e, sú tu ďalšie problémy. A problémy a niekedy aj podpora a rigidnosť systému, ktorá neumožňuje e, rýchlu reakciu. Napríklad je to kritické pre výskumníkov a je to len fakt, že v niektorých štátoch v Európe tak či nie je to komplikované a je to tak komplikované, že ľudia ktorí to zrobili, už medzi tým vozíci, pretože museli čakať príliš dlho. Takže je jasné, že tie prekážky, čo tu existujú, niektoré sú finančné a keď štát neinvestuje veľa do výskumu, tak to je vážny handicap pre výskum. Ďalšia vec sa týka aj úrovne platov, kde ľudia viac menej um, sú nutení mať eh, jednu prácu, aby prežili ako vedci a toto spôsobuje ideálnu situáciu, aby sa e, venovala energia výskumu. A ďalej chcem spomenúť e, príklad pre ďalšie štáty, a to je možnosť e, umožniť pre výskum iniciatívu, ktorú teraz príjma Poľsko, maďarska. Dúfame, že aj ďalšie štáty sa pridajú, aby bola možnosť pre mladých vedcov z týchto štátov naštíviť tými RC aby e, mali predstavu, ako je to organizované, aby im pomohli s budúcimi žiadostami. Takže myslím, že keď budeme mať e, takéto budúce spájanie partnerov, by mohlo priniesť efekt. A ďalšia vec, o ktorú chcem povedať, e, ku čomu bude RC priamo finančne mm, prispievať, je program, ktorý e, pri predložia národné kontaktné miesto ako sieť, aby zorganizovali a um, pomohli v rozmere solidarity, aby pomohli národným kontaktným miestam, aby e, pomohli tým výskumníkom, ktorí sú menej úspešní pripraviť svoje žiadosti. Takže sú to programy, ktoré predložili e, CPT a v e, tomto programe RC. financuje tento program, ktorý je e, zameraný na podporu mladých výskumníkov. Takže my e, túto vec berieme veľmi vážne a neočakávame výsledky. Bude to trvať istú dobu a toto je vec, ktorú chceme riešiť. A ja teraz e, skončím s dvoma otázkami. Jedno sa týka zoradenia hierarchického a niektorí hovorili, že peniaze nie sú problém, že to bol e, štruktúrny problém a je tu prúznosť, ktorá je nutná a ja vám dojem ako matematik, že úloha, e, ktorú do seba prezvalo to hierarchické zaradenie, je príliš e, veľká a musíme pamätať na to, že viaceré agentúry zakladajú svoje hodnotenie len na tom rankingu, ale tiež na bibliotike, ale ja som z odvetvia, kde bibliotika nehra. Veľkú lohu tak nepoužívame a tiež dôležitosť bibliometriky tak narastla, že skoro je z nej diktatúra a musíme už sa s ňou rozlučiť a e, ja to opakujem opäť opäť, pretože si myslím, že to je kľúčové, aby výskumníci a členové panelu sa zmerali na tento projekt a kvalitu výskumníkov, ale nemôžeme tu rozhodnúť, že e, ten človek je lepší ako iný len preto, že e, má iný vek, alebo neviem, prečo jeho počet publikácií je lepší. Takže určite je dobré, aby ľudia posúdili, čo robia je kľúčové, aby ich posudzovali a myslím, že keď to Eh, obmedzíme len na počet eh, objednávok, to nie je vhodný prístup. Univerzity musia byť aktívne v výskume, ak chcú byť na vrchu, ale musia byť aktívne samozrejme aj efektívne vo výuke. A ako tie dve veci odlišiť? Je jasné, že to sú viac rozmer systémy. Teraz univerzity musia byť tiež efektívne pre inováciu a to je tretí rozmer. Ako môžeme eh, to zredukovať na jedno číslo? Takže musíme tieto otázky riešiť s veľmi širokým prístupom. Nakoniec e, k otázke pani Toja, opäť budem hovoriť po francúzsky, ak doleži, dovolíte. Myslím si, že jedna vec, e, ktorá je veľmi dôležitá pre našu radu, je pokračovať v tom vzorci, ktorý bol teraz veľmi úspešný a to zameriavať sa na projekty, ktoré sú najambicioznejšie projekty, kde sa podstupuje isté riziko a očaká sa dobrý výsledok. Keď sa tak rozhodneme, to nebude viesť k tomu, že narastie počet publikácií. To nemusí k tomu viesť, pretože to bude chvíľu trvať. Keď sú tie projekty nové, kým bude možné zmerať ten dopad? A myslím si, že musíme byť opatrní, pokiaľ ide o to konkrét samotný počet publikácií. Horizont 2020 jednoznačne uvádza, že všetky financovania v Európe by mali byť voľne prístupné a to má dopad na organizáciu. A podobne podľa jednotlivých disciplín je to zložité v niektorých oblastiach, niekedy v sociálnych vedách to je zložité a tam sa to týka kníh, Niekedy sa stane, že výskumníci, ktorí pripravili publikáciu kníh v rámci istej zmluvy, ju nakoniec musia zverejniť a to až vo chvíli, keď peniaze už nie sú k dispozícii. Takže to je problém, ktorý je zložito vyriešiteľný, ale je nutné ho vyriešiť, pretože by nebolo vhodné, keby kvôli nevhodnému spôsobu financovania. Tieto veci museli publikovať len malé články o veciach, ktoré sú veľmi dôležité mali by veľký dávať, keby sa to zverejňovalo tým bežným spôsobom. Ďakujem. Pán Borgignon za všetky vaše pripomienky a vysvetlenia a pani Tolič, máte slovo. I'm worried about the car. Najprv k otázke, či sa obávam kratenia. Áno, veľmi sa ho obávam aj moji kolegovia. Napríklad v mojom prípade teraz môžem robiť pokojne výskum ďalších 5 rokov vďaka RC a ďalším dvom malým národným grantom, ale čo sa stane po 5 rokoch, to neviem. Takže ja počítam, že um, budem uh, sa uchádzať o uh, ďalší zálohy Grant RC a dúfam, že na to budú tomto čase um, peniaze na financovanie a otázke, že aký je uh, môj sen v Chorvátsku je poprvé z um, vedeckého hľadiska pochopiť, ako sa delia uh, bunky a z hľadiska organizačného je, aby sme vybudovali uh, Centrum pre biofyziku buniek v Záhrebe, kde budeme robiť výskum na túto tému a aby sme boli uznaní na celom svete, aby všetci vedeli, že tento interdisciplinárny výskum sa robí na vysokej úrovni v Záhrebe. Tak budeme, jak to bude fungovať a teraz musím povedať, že teraz je to veľmi dobrá e, atmosféra v našom e, inštitúte Boskoviča tiež máme tieto pozície z programu e, rozširujúcej sa účasti a tiež viacero ďalších vedcov v našej generácii moja generácia sa vrátila do Chorvátska, takže je tu kritická masa vedcov, ktorí robia výskum v biológii a fyziky, ale pre mňa to nie je také ťažké robiť, pretože väčšinou z kariéry som si robila eh, v Nemecku, kde som mala na to veľmi dobré mm, podmienky a bola som na inštitúte Max Planck kde to bolo výborné a ľudia z mojej generácie, ktorí e, väčšinu času sústavu v záhrbe mali e, to ťažké, pretože nemohli robiť to, čo ja som mohla a nemohli e, žiadať granty RC, pretože nemali životopis, ktorý by splňal kritéria RC. Takže myslím, že by niečo bolo treba robiť v tomto hľade možno nejaké kratšie granty a pomoc aby ľudia robili ehm, pilotné skúsenosti. A čo sa týka atraktívnosti Európy, jedna vec, ktorú môžeme robiť, aby sme mali trvalejšie pracovné miesta, pretože problém je, že nevšetky mm, inštitúty majú vôbec eh, pracovné miesta e, na mm, trvalú, trvalú dobu. Pre mladých ľudí je to pekné cestovať po Európe, ale mm, pre väčšinu ľudí by bolo pekné, aby väčšina inštitúcií dávala stále a trvalé pracovné miesta, okrem financovania výskumu. A z hľadiska ženy vo vede môžem povedať, že je veľmi pekné, že ERC ponúka toto rozšírenie limitu že koľko rokov po mm, postgraduálne môže niekto e, žiadať o grant a tiež prípadky na deti a okrem toho bolo by pekné, aby boli osobitné fondy pre ženy s deťmi alebo mužov s deťmi, a ktoré budú venované na pomoc e, toho, tomu, čo treba robiť s deťmi, aby ľudia mohli pracovať tak, ako predtým, než mali deti. A tým som asi zodpovedal väčšinu otázok. Ďakujeme, pani profesorka, ďakujem. A teraz je čas, aby prehovoril náš Tretí rečník, pán Púňo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám. Ja by som chcel dodať jednu vec k otázkam a to, čo by sa dalo napraviť, ako by sa dali veci napraviť. Ja osobne som bol prinútený ísť z jednej univerzity na druhú univerzitu a viem, že situácia by sa dala zlepšiť lenže to nejaký čas bude trvať a ja si myslím, že nemáme veľký prístup k normálnej flexibilite, pretože ma jednoducho presunuli a ERC umožňuje pripravovať také rozpočty, aby sa projekty jednoducho pretlačili, aby sa prekonala národná situácia, ktorá je finančne dramatickejšia a bolo by možné distribuovať peniaze z grantov férovým spôsobom, tak aby sa projekty dokončili. Veľmi veľa práce sa odvedlo na úrovni rady poradcov, získali sme mnohé kontakty od ľudí, ktorí predtým s týmito rozpočtami pracovali. Isté štatistiky to dokazujú a ja zaručujem, že boli vyslané také signály, že skutočnou výzvou je ako získať finančné prostriedky a ako ich potom férovo rozdeliť ďalej. Je to naozaj zásadné kritické obdobie a treba sa pýtať aj na to, ako sa budú potom ďalej e, šíriť výsledky takýchto výskumných projektov. V súčasnosti, ako by sme boli v diktatúre, sú niektoré orgány, ktoré majú licenciu na prezentovanie vedeckých výsledkov a prezentovanie týchto vedeckých výsledkov, aby mohli byť využité na isté lukratívne účely, napríklad v divadlách alebo veľmi solventným organizáciám, tak aby vedeli, čo sa deje v našich laboratóriách a takisto, aby sa vedelo, ako by sa tieto výsledky dali použiť. Ďalšia vec, ktorá súvisí s našou spoluprácou. Bol tu spomenutý jeden aspekt. Náš grant ERC, to bola veľká čest, že sme ho dostali, ale takisto to bol podnet, impuls pre výskum, ktorý sa takto dal propagovať inak. Viedli sme skupiny aj v Európe, aj vo svete, Takže je tu istá osobná spolupráca, ktorá je tiež dôležitou tým príspevkom. Ale čo sa týka základného výskumu, ja mám oň veľký záujem. Je to čistý výskum, ale nie je nič praktickejšie ako základný výskum. Myslím si, že čistý základný výskum je zásadný pre rozličné aplikácie, aj pre výskum kde som sa v Bruseli napríklad stretol s miestnymi priemyselníkmi, oni mi to potvrdili. To, čo sa javí byť základným výskumom, môže byť aplikované vo všetkých odveciach budúcnosti. Ďakujem pánu predsedovi ERC Rady a obidvom vynikajúcim vedcov za ich návštevu v Európskom parlamente. Pre nás to bola plodná diskusia, bolo to výborné, že sme sa s vami mohli stretnúť. Radi by sme naše politiky v oblasti výskumu a inovácie formovali týmto spôsobom a vieme, že základný výskum je absolútne dôležitý aj pre budúcnosť. Možno sa uplatní už o niekoľko rokov neskôr. Ešte raz vám obom veľmi pekne ďakujem. Next meeting. Wow. Už sme skončili. Ale ešte oznámenie. 23. júna sa stretneme na budúce od 3. do 6.30 popoludní a na dnes je to všetko. Ďakujem.